Mesdames et messieurs, nous... Dámy a páni, začneme. Alors, faudrait que je mette sur 3. Voilà. C'est plus facile. Bonjour et bienvenue à... Dobrý deň, vítam všetkých. Začíname našu schôdzu tým, že schválime najprv návrh programu schôdze. Má niekto pripomienky alebo komentáre k návrhu programu? nie. Takže náš návrh programu je teraz prijatý. Dostali ste zápisnice z 12. až 14. apríla, z 2. mája a 24. a 25. mája 2011. Ak máte nejaké poznámky k zápisniciam, poprosím vás, aby ste sa obratili na sekretariát do konca dnešnej schôdze. Ak tomu tak nebude, tak budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Nedostali sme žiadnu špecifickú otázku od Európskej komisie na túto schôdzu, takže môžeme ísť k ďalšiemu bodu. Pokiaľ ide o oznámenia predsedajúceho, tiež nemám žiadne, takže môžeme hneď na nasledujúci bod. Európska Komisia nám chce niečo oznámiť alebo informovať? Nie, nemáme pre túto schôdzu žiadne informácie, hovorí zastupca Európskej komisie. Ďakujem, takže môžeme rovno hlasovať. Vystúpenie bez mikrofónu. Oui, mais l'heure, c'est l'heure. Ça commence à 3 heures. Začína to o 15. už je 15.07 a ak skončíme neskôr, tak potom kolegovia, ktorí chceli vystúpiť, tak sa budú zlostiť, že nemajú dosť času, tak ja by som bola rada, aby ste si zvykli, keď aspoň ja budem predsedať, aby ste boli skutočne dochvíľní. Hein? Mais oui, mais bon. On va pas se tourner les pouces pendant 10 minutes non plus.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 Alors pour euh, meubler un peu le temps, aby sme vyplnili čas, keďže neviem spievať, tak radšej si vyskúšam elektronické kartičky. Vyskúšame kartičky. Poprosím vás, aby ste zahlasovali, aby sme vyskúšali systém. Otváram hlasovanie, pretože pred chvíľočkou to nefungovalo. Ešte nám traja chýbajú. Ešte jeden. Dobre. Na pavote, Ešte jeden nehlasoval. Ja som vo vnútri. Bon, bah, ça fonctionne. Il n'est pas 15 encore. Dobre, funguje to, ale nie je ešte 15, takže má ešte 3 minúty, musíme počkať, než začne oficiálne hlasovanie. Chant. Mais écoutez, moi j'ai pas trop... On a une chanteuse au fait ici. Ale je tu nejaká spevačka. Pán Gerens. Chcete vystúpiť na 3 minúty? Máte voľnú tému na 3 minúty. Je to minimálne, to je originálne, čo poviete. Eh, ja mám požiadavku, napríklad nech sa páči, môžete zaspievať a my vás budeme sprevádzať frenetickým aplauzom. Ja som stálou spravodajkyňou pre humanitárnu pomoc, tak by som vás poprosila, aby ste skutočne nežiadali odo mňa takéto veci a aby som nemusela spievať. La prochaine fois, il faudrait voir pour mettre les votes un peu plus tard, parce que là, c'est un peu, un peu idiot qu'on perde du temps comme ça. Dobre, na budúce to budeme musieť naprogramovať trochu inak. Pán Kašman práve došiel, to je veľmi dobré. Máme 3 minúty na vyplnenie času, ešte 2 minúty. Vlastne sme čakali len na vás. <laughs>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 Alors, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de sortir. Tí, čo ste práve prišli, tak vás poprosím, nezabudnite si vytiahnuť elektronické kartičky na hlasovanie. A tí, ktorí ste ich zabudli, nuž, smola. Bon, ben là, c'est bon, hein. Il est 15h15, nous allons voter dans...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 Donc, euh, combattre la pêche illégale au niveau... Boj proti nezákonnému rybolovu na celosvetovej úrovni úloha EÚ je to návrh stanoviska, o ktorom budeme hlasovať. Euh, donc on vote l'opinion puisqu'il n'y a pas d'amendement. Žiadny pozmeňujúci návrh. Elektronicky budeme hlasovať, kto je... Teda otváram hlasovanie, opravuje sa pani predsedajúca.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 Druhý návrh stanoviska smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy, úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Tiež je to elektronické? Áno. Číslo 1, pozmenujúci návrh elektronický. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie na čo by som mala čakať. No, mais c'est bon, on va la rajouter. Hein. C'est adopté. Amendement numéro... Je to prijaté. Číslo 2. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Trojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, tam sa to domotalo. Ešte raz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Štvorka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Peťka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Šesť, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie.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 passer au vote du projet d'avis. Budeme hlasovať o návrhu stanoviska. Spravodajkyňou je pani Šníber. Budeme hlasovať s zdvihnutím ruky. Alors, amendement numéro 1, qui est pour... Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 1, kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka, kto je za, vypadáva. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 1, kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5, nie, 6, číslo 6, kto je za, proti, držali sa. No, nepozrela som sa na to dobre. Ešte raz. 6, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 7, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 8, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Desiatka za, proti. No neviem, skontrolujeme si to. Desiatka, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 11, nie 13. 13, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. 14, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Odsek 2. Ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 15, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7. Je tam e, sedmička aj 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 18, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 19, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A 19 vypadla, dobre, tento pozmeňujúci sa dobre vypadol. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 22, proti? Zdržali sa? Prijaté. 23, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, no nie som si istá, overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie 25. Klo. Uzatváram hlasovanie. Jeden z EPP je navyše. Začneme ešte raz. Ako je to možné? Začneme ešte raz. A poprosím vás z EPP, dajte si pozor na počet. Ešte raz hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 26 je za. Proti zdržali sa prijaté. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Toto vypadáva, 29 nevypadáva. 29, kto je za. Aj ten vypadáva? No dobre. Tak sme na 30, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. No ale nesynchronizujete sa ešte raz. 30, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 32. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5. Áno. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 33. To je za. No povedzte mi to skôr, lebo ja si nespomínam, čo je prijaté, čo nie. Tak to e, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, to je za, kompromis, proti, zdržali sa, prijaté. 37, kto je za, proti, zdržali sa, 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Elektronicky overíme druhú časť. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 41, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 42, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4. Overíme. 43, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. No, dvíhajte dobre ruky. No a ja som unavená. 44 proti, zdržali sa. Pán Kašmany, jedno ruku, nie dve. Prijaté. 6, odsek 6, 45, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Oui, oui, le 46 est, est, est caduque, donc le vote final, non, non, le 47 il est caduc. Oui, oui, oui. Voilà. Donc... Dobre, tak finálne hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Vote clos. Uzatváram hlasovanie, je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 de reprendre votre place, afin que nous puissions... Poprosím vás, aby ste si znovu sadli, aby sme mohli pokračovať v schôdzi, aby sme boli na čas podľa programu. Monsieur Tom, Monsieur Tom. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence tichučko poprosím. Voilà. Nous abordons maintenant le point teraz bod, ako predchádzať následkom alebo reagovať, prístup Európskej únie k znižovaniu rizika katastrof. Je to výmena názorov a sme veľmi radi, že je tu medzi nami pani komisárka Georgieva, pani Margareta Valstromová špeciálna zastupkynia generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizik katastrof a je tu aj pán Markus Oxley, ktorý je prezidentom globálnej siete organizácií civilnej spoločnosti na zníženie katastrof, ako viete. Minulý týždeň sme vás informovali, táto výmena názorov sa bude točiť okolo troch otázok, takto budeme štrukturovať aj diskusiu a tie tri otázky sú poprvé OSN a EÚ majú dobré štruktúry, aby mohli koordinovať mechanizmy prevencie a čo môže urobiť Únia, aby zvýšila pridanú hodnotu v oblasti prevencie katastrof. Druhá otázka. Ekonomika katastrof, teda ako míňať inteligentnejšie Tretia otázka, politická vôľa, ako prejsť od slov k činom a akú úlohu môžu zohrať národné vlády v EÚ, aby sme podporili politiky zníženia katastrof. Požiadali sme našich rečníkov, aby svoje vystúpenia zorganizovali na základe týchto troch otázok. Myslíme si, že takto to bude účinnejšie a efektívnejšie. Ja im hneď dám slovo, každý má k dispozícii 10 minút. Pani komisárka, začnem vami, nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Uh, i, would like to start by... Ja by som eh, na úvod chcel poďakovať výboru za možnosť eh, zorganizovať toto stretnutie, túto diskusiu, a to za prítomnosti Margrety eh, Wallstrom a Markusa Oxleyho. Práve sme hovorili o tej skutočnosti, že v ostatných mesiacoch došlo k silnejšiemu tlaku na dôraz e, na tému znižovanie rizika. A preto by sme e, mali skutočne predovšetkým poďakovať Matke prírode Musíme si uvedomiť, že e, ostatný čas bol veľmi náročný pre Matičku Zem. Minulý rok predovšetkým rozvojové krajiny zažívali katastrofy. Tohto roku to boli rozvinuté krajiny. E, Austrália, Nový Zéland, Nový Zéland e, posledný víkend opäť zažilo otrasy Japonsko, USA, Všade sa zahrávali živly. V podstate e, ťažko sa hovorí o e, redukcii rizika katastrof. Nie je to čosi vágne a minulé, je to najvyššie aktuálne v agende politik Tak ako ste povedali, pani predsednička, budem sa e, pridržiavať tých troch otázok. Začnem, ale tou druhou otázkou. To je e, ekonomika znižovania rizik katastrof. Skutočne si človek musí položiť otázku, prečo sa nedeje viac v tejto veci. Tých štúdí už bola, bola celá hrba a potvrdzujú to, že investície do pripravenosti na a na prevenciu sú tie, čo sa najlepšie oplatia. Sú to tie najlepšie investície, či verejných alebo súkromných peňazí. Môj bývalý zamestnávateľ Svetová banka spracovala analýzu, že za každý dolár alebo za každé euro e, investované do znižovania rizika katastrof je návratnosť 4 e, až, 6, až 7 eur návratnosť. To znamená 400 až 700 percentná návratnosť investícií. A veru, že neviem, aké iné investície majú takúto návratnosť. Napriek týmto skutočnostiam, ak sa zamyslíme nad investíciami do tejto oblasti, určite budeme prekvapení. V Európskej únii, napríklad komisii, Zamyslím sa nad e, tou organizáciou, ktorú ja zastupujem. Máme 6 až 8 miliard v závislosti od metodiky, teda 6 až 8 miliard eur v štruktúrálnych fondoch, ktoré majú slúžiť na pripravenosť na katastrofy a na znižovanie rizika katastrofy. Štruktúra týchto financií je náležitá vzhľadom na problémy, ktorým čelíme. Napríklad e, e, je to na e, správu o povodní, zvládanie povodní, povodňových katastrof. Avšak čerpanie je slabé, je nižšie, ako je priemorná absorpčná kapacita v, závislo- v súvislosti so štrukturálnymi fondami. Zatiaľ bolo použitých mierne na 20 A treba si uvedomiť, že tieto peniaze sú k dispozícii štátom na to, aby e, niečo robili v ochrane proti povodniam. No a ak hovoríme o investíciách z financií určených na rozvoj, zistíme, samozrejme v závislosti od metodiky, ale len pol percenta financií e, e, zameraných na rozvoj e, dostáva sa na tento účel. Minulý týždeň v Oslo na zasadnutí sme prijali spomedzi mnohých záverov, že treba zvýšiť osvetu medzi odborníkmi práve v súvislosti s touto témou znižovania rizika katastrof. A tým sa dostávam k druhému bodu, čo sa dá E, robiť e, v prospech toho, aby sme zvýšili objem investícií e, do znižovania rizika katastrof. Pokúsim sa to zhrnúť do niekoľkých bodov. Poprvé, musíme pochopiť, identifikovať rizika, aby sme vedeli na ne reagovať. V Európskej komisii sme prijali dve opatrenia dve kroky. Po prvé sme vyzvali členské štáty, aby predložili prehľad rizík, ktorým sú vystavení, aby sme začiatkom budúceho roku 2012 mali prehľad, sumárny prehľad rizík, ktoré e, trápia EÚ a to, je, to bude také východisko pre koncipovanie pragmatickej stratégii na reakciu na tieto rizika. E, po druhé, podporujeme, aby v programoch rozvojových krajín tiež boli identifikované E, e, rizika. Svetová banka má jeden program, komisia sa na tom podiela. Je to e, vlastne riadenie rizika katastrof. My sme prispeli 60 miliónmi eurami do tohto programu a vlastne už sme videli aj prvé plody našej práce. Čiže OSN a EU, komisia, členské štáty, spoločnými silami dokážu e, pohnúť vecami dopredu, ozrejmiť, aké sú tie najväčšie rizika pre rozvojové krajiny. Výstupom tohto úsilia je 31 e, profilov e, rizik pre tieto rozvojové krajiny. A to je veľmi dôležitý, A chceme správne, cieľene orientovať financovanie na znižovanie rizika katastrof a e, v rámci môjho týmu e, máme jeden program DEPACO. Viete, Svetová banka operuje na úrovni e, vlád a my chceme pôsobiť na úrovni obcí na, a to formou pilotných projektov, teda budovať veci a politiky od spodu hore. A my sa snažíme opäť cieľene pôsobiť na tie krajiny najviac e, vystavené rizikám. Druhá, druhá otázka sa týka e, cieľenej, cieľených investícií. Snažíme sa veci vyhodnocovať eh, horizontálne, zahrnúť infraštruktúru, vzdelávanie, verejné zdravie. To znamená, sú to všetko disciplíny, eh, ktoré eh, prispievajú k zvýšeniu schopností, kapacít reagovať na rizika katastrof. Vieme, že je plne rozbehnutá diskusia o dôsledkoch klimatických zmien. A konečne, a to zdôrazňujem, konečne v Mexiku bolo uznané, že eh, ak hovoríme o klimatických zmenách, tak eh, nestačí hovoriť o tom, ako zmierniť klimatické zmeny. Musíme si jednoducho povedať a postaviť sa k tomu z oči v oči. Tie klimatické zmeny sú tu a eh, pôsobia a treba sa na ne pripraviť. 90 katastrof sa odvíja od extrémnych prejavov počasia a preto musíme takto orientovať aj naše programy e, znižovania rizika katastrof. Musíme mať určitú podmienenosť aj v investičnej politike. Prečo by sme mali vynakladať peniaze daňových poplatníkov krajinám, ktoré nepodnikli sami určité kroky v prospech toho, aby znížili rizika katastrof. Mali by sme tlačiť na tie krajiny, aby investovali do uh, Eh, potláčania rizika eh, katastrof a len na zasplnenia takejto podmienky môžu dostať peniaze od nás, napríklad z Fondu Solidaria a iných eh, programov. Takáto podmienenosť je veľmi dôležitá. Doteraz sa často hovorilo, tá podmienenosť nie je celkom na mieste a tak ďalej. Ale ak uvažujeme o bezpečnosti a ochrane občanov, tak musíme túto podmienenosť presadzovať. Tretí okruh – aktivít je e, e, využívaním e, trhových nástrojov. Napríklad poistenie. Sú mnohé krajiny, ktoré začali viac stavať na poistných nástrojoch. To znamená, podmiet, poistky vlastne naznačujú, kde je správne budovať, stavať a kde nie je. Vlastne už poistné, výška poistného vám vydáva veľmi silný signál. Eh, ohľadom toho, kde je zdravšie stavov, stavať, robiť, robiť územné plány. To všetko by to malo odrážať. A myslíme si, že tieto poistné nástroje sú zatiaľ málo využívané. No a k tomu vaš, vašej tretej otázke, ako pretaviť slova do aktivít, ako eh, zlepšiť osvetu. Zo strany komisie presadzujeme tri druhy aktivít. Poprvé je to osveta. Klasická osveta a, a pritakáva mi tu pani Wallstrom, že skutočne my dve sa pravidelne stretávame E, predovšetkým e, je potrebné sa stretávať s tými, ktorí koncipujú územné plány, e, developery. Treba skutočne robiť osvetu medzi nimi, upozorňovať na to, že všetky aspekty znižovania rizik katastrof, to sú aspekty, ktoré treba zohľadniť pri územných plánoch, pri výstavbe. Toto je priorita komunikácií aj s komisárom Pibalsom a v jeho týme e, musia veci vnímať tak, ako my to vnímame v našom týme. Pretože my vlastne sme e, na tom konci e, toho sledu udalostí, kedy vlastne už, tak povediac, hasíme obožiar, hasíme tie katastrofy a ich dôsledky. Je dôležité, aby všetky zložky občianskej spoločnosti, aby všetky zložky štátne a aby skutočne e, aj bežný občan e, chápal, o čo ide. Po druhé, podnikli sme aktivity pri presadzovaní horizontálnej koordinácie v rámci komisie. Ak e, žiadame o koordináciu na strane rozvojových krajín, musíme sami tak robiť. Máme 24 komisárov tí majú niečo dočinenia s e, týmto predchádzaním katastrof a so znižovaním rizik e, katastrof musíme skutočne mať jasno v tom, e, s kým máme jednoznačné väzby. Musíme prostredníctvom našich aktivít presadzovať myšlienku znižovania rizika katastrof po tretie. My sme povinní voči našim, voči našim voličom uvádza do života také projekty, také programy, ktoré sú zamerané na znižovanie rizik katastrof. E, chceme vlastne posilniť schopnosť reagovať na katastrofy, mať stratégiu a chceme mať aj politiku na prevenciu, zameranú na prevenciu. Nejde tu len o slova, o nejaké priania, musíme mať konkrétne opatrenia. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Madame Georgieva. Ďakujem pekne, pani Georgieva. Teraz dám slovo pani Valstromovej na 10 minút. Merci, Madame la Présidente. And thank you to, uh, uh... Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali dnes popoludní do vášho výboru. Takisto by som chcela využiť, že to začala by som ekonomikou. Všetkým preto, že tí z nás, ktorí pracovali na, na báze jednoduchej logiky, že je možné zabrániť eh, katastrofám um, a znížiť teda dopad takéto katastrof, a zachrániť životy. Táto otázka už je na programe 30-40 rokov, takže my sme si rovnako eh, položili otázku, ako pani Gorgieva práve povedala, že prečo nemôžeme sa nejako predstaviť si myslenie na to, aby sme nezachraňovali len situácie po katastrofách, ale naopak eh, tým predchádzali. Myslím si, že na začiatku bol veľmi silný humanitárny aspekt, že jednoducho musia sa zachrániť ľudské životy a skutočnosťou je, že naozaj sa darí zachraňovať ľudské životy. Prakticky všetky krajiny vo svete sú pripravené oveľa lepšie, sú systémy rýchleho varhovania a podobne, takže už vidíme, že sa niečo urobiť dá. No a teraz odtiaľ sa posúvame ďalej, ako ďalej, čo ešte môžeme zachrániť, aby sme zachránili viac alebo robili väčšiu prevenciu. Preto máme tu otázku riešenia zvyšujúcich sa rizik a nákladov na tieto rizika. Okrem toho mali sme, pripravili sme pre vás aj správu, ktorú sme vám poskytli, keby ste sa chceli viacej tejto otázke venovať, pretože celkovo sa vo svete zvyšuje riziko pre mnohých z nás, teda je tu výzva, aby sme eh, od toho, aby čo sme od tej predstavy, že katastrofa je niečo, čo sa už stalo, e, k predstave k e, tomu, aké rizika vedú k tomu, ktoré sa nakumulujú, že vznikne katastrofa. Čiže existuje, čo vedie napríklad e, ku katastrofe, je množstvo, vysoký počet ľudí, ktorí žije v nejakej delte, Vojila by som príklad, že populácia sveta od roku 70. sa zvýšila o 87 a dnes e, e, ľudia, ktorí žijú na pobreží, je Počet ľudí, ktorí žijú na pobreží, sa zvýšil na, o 192 a takisto sa zvyšuje počet ľudí žijúcich v seismicky nestabilných krajinách, ktoré tu sú prevažne chudobné krajiny. Ale rizika tohto druhu nie všetky sú dobre e, získané, pretože nie všetky krajiny dokážu dobre získavať údaje alebo akumulovať údaje. Takže potom osoby ako ja ktorí sa, plánujú, eh, sa venujú plánovaniu prevencie, v podstate bojujú aj s tým, že je tu stále nedostatok dostatočných údajov a dostatočných faktov, takže mm, jasné, že množstvo ľudí je pripravené pomôcť, aj sú tu rôzne systémy, ktoré sú vzdielané a podobne, ktoré sa použiť dajú. Takže len stručne by som povedala, riziko sa jednoducho zvyšuje všade pre všetky krajiny a v podstate sa zvyšuje dokonca ešte rýchlejšie v najbohatších krajinách, pretože v najbohatších krajinách je vždy najväčšie bohatstvo, ktoré sa môže stratiť alebo ktoré sa dá prísť. Čiže z pohľadu HDP eh, alebo eh, čím vyššie HDP, tým jasne vyššia je strata a je to najväčšie, eh, najväčšie, zrýchlenie Eh, je v krajinách OECD, čiže to, to, v krajinách OECD je to viac ako 50 na miera rizika. Eh, za posledné roky sme to vlastne mohli byť toho svetkami. Aké všetko toto spôsobuje, alebo čo to všetko spôsobuje? Eh, otázku, ktorú často teda dostaneme, je, že um, či máme nejaké ekonomické dôkazy, že sa oplatí investovať do prevencie. A ja môžem povedať, že existujú ekonomické dôvody, ktoré potvrdzujú um, túto túto prevenciu, avšak takisto aj politické riziko neinvestovania do prevencie je, sa zvyšuje. Napríklad um, len jedna vláda zaviedla niečo také, ako že do, vláda bude kvázi potrestaná tým, že manažeri respektíve nebudú brať uh, do úvahy tieto katastrofické rizika alebo rizika. Takáto krajina je Indonézia. Dúfam, že to nezostane dlho jedinou krajinou, kde sa takáto zodpovednosť už dostala na vysokú úroveň. Takže E, ekonomické dôkazy sú k dispozícii, ale nemajú dostatok viditeľnosti, čiže e, napríklad kapitola 5 v tejto globálnej správe, ktorú tu máte, sa týka makroekonomiky, rizik v príklade katastrof a existuje tam množstvo údajov o tom, akým spôsobom vlády, ktoré mohli by využiť rôzne nástroje pri verejnom investovaní, pri e, z, z, zabez, zabezpečovaní znižovaní rizika, aby napríklad dokonca svoje um, rizika preniesli na kapitálové trhy. Je toto všetko k dispozícii pre mm, rozvojový svet? už toto zatiaľ nie je, pretože najhoršie, najslabšie e, alebo najchudobnejšie štáty sveta je to tak, že tam platia všet, za všetko vlastne ľudia alebo občania. Takže to, čo hovoríme my, ako tie multilaterálne inštitúcie, ktoré sa snažia zabezpečiť dostatok ekonomických dôkazov aj o tom, akým spôsobom sa majú využívať nástroje. Spôsob, ako my využívame alebo pracujeme s vládami, je, že my využívame svoje skúsenosti, pretože máme veľa dôkazov, veľa skúseností, takže keď budete sledovať vývoj tejto situácie v najbližších rokoch, budeme sa aj spoliehať na vaše odbornosti, aj vašu expertízu v tomto prípade. Teraz otázka je, ako môžeme spolupracovať. Myslím, že pani Gergieva už naznačila, ako môžeme spolupracovať eh, na komisii alebo aj s komisiou. Um, to sa netýka teda iba komisie aj iných medzinárodných organizácií a inštitúcií. My začiatkom tohto roku sme pripravili strednodobý výhľad um, alebo rámcový prehľad aktivít um, to bolo eh, to, čo bolo prijaté ešte v roku 2005, eh, ten globálny rámec, akým spôsobom znižovať rizika a zabezpečiť prevenciu, to bol materiál OSN. Je tam veľmi silný komponent, ktorý sa venuje aj rých, systém rýchleho varovania, ale je tam aj, sú tam kapitoly, ktoré sa venujú vede, vzdelávaniu a tak ďalej. Jedné z ich otázok, ktoré tam sú riešené, sú inštitúciálne prekážky, to je, akým spôsobom sa zorganizujeme, aby proste sa to dostalo, aby sa to všetko dostalo tam, kde sa to jednoducho dostať má, aby to sa všetko spojilo a využilo sa. Sú tam rôzne medzištátne otázky, kto, kedy, kde má ako zasahovať, kto má byť e, tým bodcom, kde, kto má byť tým motorom, kto má čo robiť a dôsledok tohto je. Samozrejme má byť to čo najviac e, e, pokryté teda politickým vedením ale keď vám budem hovoriť o tom, ako zorganizované je OSN, tak e, v podstate podobné prístupy máme, že pracujeme s jednotlivými agentúrami e, na rôznych, e, v rôznych oblastiach. Ako jedných z oblastí je vždy teda prevencia a rizik, aj keď nie so všetkými sa nám darí dosiahnuť rovnaké tempo. Ja mám taký pocit, že ľudia si vždy myslia, že prevencia je niečo, čo je také nejasné a čo teda chceš robiť, keď chceš niečomu zabrániť. Napríklad e, zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, všetko, čo urobíte e, pre deti, že ich zaočkujete, naučíte im macie ruky a podobne, to všetko prináša výsledky potom neskôr. Čiže pouvažujete o tom, ako vzdelávať e, deti nezabudajte na svoje katastrofy, že majú aj svoju históriu. Vždy sa treba učiť z histórie aj z toho, čo sa udialo, napríklad to, čo sa udialo v Japonsku minulý rok, e, alebo čo sa udialo v Japonsku e, povedal predstaviteľ e, vlády, ktorý povedal, že ľudia veľmi rýchlo akoby zabúdali, čo sa stalo vlastne tesne po zemetrasení a prakticky Japonsko je krajina, ktorá sa neustále môže de facto otriasať. Čiže on hovoril o tom, že je treba dostať si do hlavy tieto katastrofy a nezabúdať na to veľmi rýchlo a všetky technické sektory musia vedieť, že je tu tento problém, tak ako to vlastne je to problémom v každej krajine. Čiže je potrebné pripraviť také štruktúry a také mechanizmy, um, ktoré vlastne budú závisieť aj o tom, na tom, akým spôsobom je krajina zorganizovaná, alebo závisia od toho. Takže je potrebné e, to ovplyvňovať e, správnou rozpočtovou politikou. A je to potom treba zabezpečiť, aby aj jednotlivé technické časti vlády boli dostatočne dobre vybavené, aby mohli skutočne vykonať to, čo, čo, na, čo vykonať majú ehm, my z plenárneho pohľadu potom vlastne má, máme národné platformy, ktoré síce nemajú rozhodujúce právomoci, ale tiež spájajú na jednu platformu odborníkov a skúseností. Um, Máme takéto globálne stretnutia. a V podstate oni um, prinášajú aj schopnosti, skúsenosti, ale aj dobrú vôľu. Ale toto všetko nie sú rozhodnutia, pretože rozhodnutia vždy prijímajú vlády. Vlády sú jednoducho um, také, aké sú a my musíme spolupracovať s týmito vládami. Žiaľ, teraz, alebo teraz našťastie máme takého generálneho tajomníka, ktorý sa tejto otázke venuje veľmi seriózne ďalej. Čiže čo um, mám technické schopnosti, eh, čo, čo teda premení na všetky tieto veci, ktoré máme, to je vôľu, prostriedky, aj pripravenosť, eh, aby to všetko sa teda pretavilo do nejakej eh, skutočnosti. Dá sa to vtedy, keď ľudia sú skutočne pripravení, takisto keď si miestne orgány aj vôbec národné orgány uvedomia, že aké nákladné je vlastne potom e, riešenie postkatastrofickej situácie. Takisto máme množstvo infraštruktúry, ktorá je, e, keďže nie je dostatočne o ňu, sa, o ňu postarané, alebo respektíve nie je dostatočne aktualizovaná, tak v e, prípade katastrofy môžu byť dôsledky veľmi, veľmi zlé. Takže Ehm, takisto sa zvýšuje rýchlosť ehm, alebo akcelerácia udalostí. A myslím si, že posledné roky to aj potvrdili, to je pre nás takisto veľmi dôležitý faktor. Takže to, čo sa my snažíme ehm, my sústrediť, alebo ako chceme prispieť. My hľadáme tých šampiónov, hľadáme tých politických lídrov, ktorí sú ochotní prevziať na seba tú vedúcu úlohu. Máme niektorých šampiónov na úrovni miestnej samozprávy, niektorí sú veľmi silní, ako napríklad starosta Mexico City, niektorí sú z menších e, obcí alebo komunít niektorých máme za sebou parlamentárov, niektorí sú veľmi efektívni tak v politickej oblasti, ale nielen politické, ale aj v technickej oblasti, pri šírení e, myšlienok chápania, riadenia rizik. Takisto e, sú tu deti, ktoré e, volajú po tom, aby sa na miestnej úrovni dialo viac a tak ďalej. Takže takisto sa nám nedávno podarilo mobilizovať prezidenta Indonézie, aby on prostredníctvom svojho politických kruhov snažil sa presadiť túto agendu. Prečo? Pretože si myslím, že je tu veľmi jasný, jasný, jasný signál, či jasné posolstvo, keď pôjdeme na budúci rok do Rio de Janeiro, aby sme sa stretli a aby sme sa pozreli to, čo sme dosiahli z hľadiska treba udržateľného rozvoja za posledných 20 rokov. Keď nebudeme uvažovať o tých troch veľkých rizikách, teda klimatické rizika, katastrofické rizika a naša, naša neschopnosť vyriešiť chudobu, tak sa nám určite nepodarí e, odísť z konferencie e, v Riu s nejakým veľmi slušnou reputáciou, že sme niečo dosiahli. Ďakujem pekne. No, Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pánovi Markusovi Oxlimu. Nech sa páči, 10 minút. Sí, madam president. Um... Ďakujem za slovo, e, pani predsednička. Mám 10 minút vydelených, mám reagovať na tie tri otázky v hlavnom dokumente. Ak dovolíte, podelím sa s vami o niekoľko myšlienok. E, predstavujem e, ten oč, tie oči občianskej spoločnosti. Združujeme 90 e, občianských spoločností a ja som predsedom globálnej siete organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na zníženie rozsahu katastrof. Ja nadviažem na to, čo povedala Margareta. Keď hovoríme o týchto otázkach, tak eh, v podstate eh, treba eh, podniknúť kroky pomáhajúce rozvoju v oblastiach, ktoré sú vystavené riziku. Či ide o program zdravotnej starostlivosti, keď hovoríme o investíciách, tak v zásade snaha znížiť riziko katastrof je, eh, je, to sú investície, ktoré sú podmienené identifikáciou tých najohrozenejších oblastí. Ako teda zabezpečiť rozvoj v oblasti, ktorá je vystavená rizikám v, za eh, okolnosti eh, meniacej sa klímy. A toto je jedna strana, invest, jedna strana tej rovnice. Druhá strana tej rovnice, to by nám malo výjsť, aké investície by tam mali plynúť Ďalej, treba si uvedomiť, že bežný človek nerozlišuje medzi tematickými oblastiami, napríklad znižovanie chudoby, adaptácia klimatickým zmenám alebo niečo iné na tej najnižšej úrovni ľudia vnímajú veci komplexne. V podstate ide o ochranu ľudí, bezpečnosti ľudí, ochrana život, záchrana života a záchrana ich majetku. Ak hovoríme o, štruktúrách, a ja vlastne mám technické vzdelanie, ako e, inžinierské vzdelanie a v podstate e, veci vnímam takto. Štruktúra vecí a politík musí predovšetkým sa odvíjať od toho, čo má zabezpečiť tá štruktúra. Čiže poprvé, ak rozmýšľame o tom, ako chceme zlepšiť štruktúry a interné procesy, tak musíme mať predovšetkým jasno v tom, čo sa snažíme tou štruktúrou dosiahnuť na tej miestnej úrovni. Na miestnej úrovni eh, je vnímaný jeden in, integrovaný komplexný problém, ktorý nie je členený do inštitucionálnych pilierov. Preto nemáme sa zamýšľať nad štruktúrou týchto pilierov, ale máme sa zamýšľať nad tým, ako ten doposiaľ fragmentizovaný postoj k rozvoju by sa mal stať integrovaným. Viete, na tej miestnej úrovni, lokálnej úrovni, takto sú veci vnímané rozmýšľame nad tým, ako zlepšiť štruktúry, inštitucionálne mechanizmy. Zároveň však by bolo dobre mať spoločný e, plánovací rámec na miestnej úrovni, ktorý bude zabezpečovať tú potrebnú odolnosť. Odolnosť voči extrémnym katastrofám, nebezpečenstvám, ale aj odolnosť voči takým pomalým, postupným zmenám. Typickým príkladom toho sú dôsledky klimatických zmien. A e, ako teda posilniť tú odolnosť na tej lokálnej úrovni, tak mm, zistíme, že e, treba e, postupovať veľmi tradične. Či rozmýšľame o tom, ako štruktúrať financovanie na, v oblasti znižovania chudoby, znižovania rizika katastrof a ďalších, zistíme, že tie kľúčové atribúty ktoré treba zabezpečiť na lokálnej úrovni, sú rovnaké. Treba vtiahnuť ľudí do rozhodovacieho procesu, treba posilňovať miestne kapacity, treba, e, e, treba živiť a e, živiť vlastne znalosti, zručnosti na tej miestnej úrovni. To znamená, nemá zmysel niečo na ľudí uvaliť z hora nadol, tak sa odolnosť na lokálnej úrovni nezabezpečí. Musí to práve ísť z dola nahor. Musia ľudia byť stotožnení, zaangažovaní s tým cieľom. Preto jedným z princípov, ktoré využívame pri budovaní odolnosti, E, tak e, vlastne e, uplatňujeme zásady zabezpečovania ľudských práv, čiže právo účasti, právo byť nediskriminovaný, právo opravných mechanizmov, právo určitej kompenzácie. No a to, sú, to je niekoľko základných myšlienok. Vy dobre poznáte inštitucionálne štruktúry a procesy oveľa viac ako ja. Ale ja tvrdím jednu vec. Ak chceme zlepšiť e, tieto veci, musíme mať najprv jasné v tom, aké zmeny chceme dosiahnuť na e, miestnej úrovni. A musíme uznať, že je dochádza k veľkej miere prekrývania, prekrývaniu ale aj e, je tam mnoho podobných vecí. Preto dovolím si povedať, že racionalizácia, konsolidácia, to by bola veľmi rozumná cesta. Treba veci zlúčiť, viac prepojiť. Používam teda pojmy, ktoré sú typické v svete e, podnikania. Položme si teda otázku, a to je tá vlastne e, e, druhá otázka, ako efektívnejšie nakladať s peniazmi, ako lepšie investovať. Ak hovoríme o tej ekonomike e, potláčania alebo riešenia rizik katastrof, musíme si položiť otázku, ako maximalizovať návratnosť našich investícií. O to v podstate ide. Ako Eh, dosiahnuť najväčší účinok z, toho, eh, z tých investícií, ktoré realizujeme na makroúrovni. Ale z pohľadu občianskej spoločnosti môžeme konštatovať, že sa celkom darí v zavadzaní legislatívy, v zavadzaní eh, politík a koncepcií a skutočne, keď sa vlády zamýšľajú nad tým, ako sa darí plniť ciele aj, aj rámca, tak e, jednoducho vieme, že máme plány, máme legislatívu, máme politiky. To všetko bolo koncipované a snažíme sa to e, realizovať v praxi. A tam je ten problém skutočne uplatňovať to v praxi na tej najnižšej úrovni, tam, kde to má pôsobiť. A myslím si, že tam je tá veľká diera, e, ktorú treba zalatať. E, nedostatočná implementácia. Čiže na tej makroúrovni to máme všetko dvomyselne vymyslené, koncipované, ale ako si to pretavenie do života, e, to absentuje. Čiže nestačí len e, zadefinovať investície, ale treba sa postarať o to, aby sa dostali tam, kde sa majú dostať. A e, tu sa opäť dostávame k základným princípom. To, čo viete merať, je aj správne riadené, spravované. Čiže musíme vždy mať na zreteli, čo sa snažíme dosiahnuť na lokálnej úrovni. Treba mať dobre koncipované monitorovacie mechanizmy, e, treba mať zabezpečenú transparentnosť, treba mať zabezpečenú tú zúčtovateľnosť na tej najnižšej úrovni. To znamená, ak dosiahneme e, to plnenie, ktoré je na najvýš zodpovedné a dochádza k akému sú skladaniu účtov, k zodpovednému nakladaniu s týmito peniazmi a aktivitami, tak potom môžeme aj povedať, že inteligentnejšie nakladáme s peniazmi, účinnejšie investujeme. Tie najdôležitejšie ukazovatele úspešnosti sú na tej lokálnej úrovni. Tam chceme dosiahovať systematické zmeny a to spoluprácou s miestnymi obcami, spoločenstvami, občianskými spoločnosťami No a zdá sa mi, že je veľa e, politickej retoriky, veľa slov, ale ako si chýba, aby sa tá retorika odrazila v praxi. A tým sa dostávam k tretiemu bodu, a to je politická vôľa. Ako pretaviť tie slova do e, e, činnosti, do, do skutočných reálnych krokov ja som si bodovi to zapísal hesla, to, zna, to znamená tie e, veľkolepo koncipované rámce musíme dostať na lokálnu úroveň, tým e, prepojíme tie tematické celky ďalej. Treba zaangažovať ľudí, vtiahnuť ich do procesu. Musí to byť trvalo udržateľné, čiže je tam ten aspekt inklúzie, participácie. To sú kľúčové hodnoty. Potom e, je, sú to také hesla ako transparentnosť a, a skladanie účtov, ďalej využívať e, tie kapacity na lokálnej úrovni. Treba tie miestne zdroje využívať, myslím tým ľudské zdroje, zručnosti, znalosti len e, e, keď budeme tomu venovať pozornosť, tak sa väčší začnú hýbať v teréne. A ešte sa vrátim k tomu, o čom hovorila Margareta. Ide tu o osvetu, Ide tu o vytvorenie akéhosi dopytu zo strany ľudí. Tí ľudia musia vedieť o tom, čo sa deje, musia mať aj určitú určitý, určitý prehľad v tom, na čo majú nárok, čo si môžu narokovať u politikov. A to, to teda hodil som do plena niekoľko základných myšlienok. Treba ten dopyt po činoch stimulovať na tej miestnej úrovni. Treba viac a viac investovať po tej strane, do tej, do tej stránky dopytu, aby sa ľudia dožadovali e, e, diania. e, ak chceme skutočne politiku, koncepciu pretaviť do činov, tak musíme stimulovať dopyt po tej, po tej aktivite. Nehovorím, že stačí len aktivita z dola, nadol, z dola nahor. Aj opačným spôsobom sú tie doky. A e, asi existuje nejaká stredná cesta. A, a ak máme byť takí osvietení investori, tak e, musíme stavať na, na tom dopite, ale aj ponuke. E, Musíme sa snažiť tieto veci e, e, pretlačiť a musíme stimulovať dopyt, aby tie aktivity sa realizovali na miestnej úrovni. A určite budete so mnou súhlasiť, že je tomu tak. Také sú vaše skúsenosti e, z tej e, vašej práci na úrovni elektorátu. A myslím, že to stačilo z mojej strany. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Teraz sú na rade páni poslanci a začnem pani Teocharus. Ďakujem pekne. Ďakujem trom rečníkom za ich vystúpenia. Venovali sme sa našej téme z takého filozofického hľadiska, ale hovorili aj o praktických opatreniach, ktoré sú potrebné na prevenciu katastrof. Pokiaľ ide o ten filozofický prístup, treba skonštatovať, že v prírode funguje princíp hľadania rovnováhy, ak to môžeme tak nazvať. Kontrolovaný rozvoj ľudí vedie k tomu, aby sme zareagovali alebo upravili túto rovnovahu. A máme veľa príkladov aj v svetovej histórii. Bohužiaľ, je to spravodlivé a platné, hoci to vyzerá ako pesimistické. Ľudský rod zaznamenal nekontrolovaný rozvoj a ak nereagujeme, ak svetová populácia nebude klesať, tak to bude viesť k samotnému vymiznutiu ľudského rodu. Mohli by sme tu o tom hovoriť celé hodiny, ale dobre. Pokiaľ ide o prírodné katastrofy, čo vlastne môžeme skonštatovať, že dôsledky takýchto katastrof môžeme predvídať, ale nie samotné katastrofy, tak ako sme videli e, v Čile. Tam bola dobrá preventívna aktivita, ale samotná katastrofa, tak tu nemôžeme predvídať. Boli sme schopní túto katastrofu a potom jej dôsledky s tým spôsobom zmierniť. Videli sme, aký to malo dopad na obyvateľstvo a tak ďalej. Fond Solidarity my, európsky poslanci, by sme mohli vyvíjať tlak, aby sme umožnili lepšie využívanie tohto fondu a aj pôsobenie medzinárodného spoločenstva. To je tiež veľmi dôležité. Aj pani komisárka to spomenula. Ja som veľa študovala medzinárodné podvody na vládnej úrovni a len práve na úrovni spoločenstva môžeme priamo zasiahnuť a zareagovať na takéto prírodné katastrofy. Otázka rýchlej reakcie to je rozhodujúca potrebná myšlienka a tu treba v EÚ podporovať. A záverom, pred 10 či 15 rokmi bolo módou že sme bojovali proti dezertifikácii tým, že sme sadili všade stromy na púšti Gobi, v Kalahari a tak ďalej. Teraz to už nie je módou, pretože už sa to nepríjima obyvateľmi. A keď takáto moda prejde, tak jednoducho obyvateľia a ľudia sa tomu už nevenujú, ale je potrebné, aby sme mali neustále kompletné, kontinuálne informácie. Ďakujem. Položíme v jednom kole tri otázky, takže hneď dám slovo pánovi Gerencovi. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež poďakoval trom vystupujúcim rečníkom. Ich expoze boli e, vynimočne obšírne na informácie a začal by som veľmi stručne komentovať najprv vystúpenie pani Georgieva, ktorá veľmi správne našla vhodné slova ako vždy, aby skonštatovala, že je potrebné robiť dobrú preventívnu politiku a ukázali ste na to, že je potrebné, aby sme mali dobré investície, aby sme znižovali náklady tejto politiky. Hovorili ste o prevencii rizik a o implikácii 23 komisárov, či už priamo alebo nepriamo v tejto problematike. Ale otázka je, kde sú limity? Máte nejaké limity? A ak áno, tak aké? Upresním otázku. Najväčšia katastrofa za posledné mesiace bola určite katastrofa v Fukushime. Ide teda o jadrovú e, katastrofu alebo nehodu testy odolnosti alebo rezistencie, ktoré sa teraz robia, tak to sú testy práve na to, aby, bo, aby sme zabránili alebo preventívne pôsobili na eventuálne možné budúce nehody. A e, vaše služby e, sú implikované v tomto procesu, alebo čo by ste nám k tomuto mohli povedať? Rád by som sa obmedzil na túto otázku. Ja si myslím, že je dostatočne komplikovaná na to, aby som ešte dodával iné. Ďakujem pekne a ja si udelím slovo počas konzultačného stretnutia s partnermi, keď sme hovorili o revízii legislatívneho rámca civilnej ochrany EÚ. Tá zložka prevencie e, sa chápe ako centrálna. Mohli by ste k tomu niečo viacej povedať? napríklad, čo by sme chceli v novej legislatíve a aké sú prepojenia s rizikami a s prevenciou katastrof. Ďakujem. Nechám vás odpovedať a potom ešte máme ďalšie otázky. Uh, I um, am very grateful to um, uh, Tokaros for bringing up the... Ďakujem pekne za to, že ste takisto položili túto otázku e, odlesňovania v rámci prevencie katastrof. Ja nezabudnem nikde na to, keď som prišla do Čile a videla som, aké obrovské investície Čile uskutočnilo v rámci toho, že krajina e, citlivá na zemetrasenie, aby stabilizovala územia a znížila ehm, škody. Čiže odlesňovanie je nielen hrozba krajinám, ktoré vlastne už aj tak trpia rozširovaním púšti, ale je takisto aj veľmi nástroj v našich rukách, ktorý môže priniesť veľké výsledky, môže priniesť veľký prospech e, tým, že jednak e, bude pohľcovať CO2, to znamená, že bude pomáhať e, absorpcii CO2 z prostredia. Takisto môžeme pomôcť stabilizovaniu vodného obchodnej bilancie a tak tým pádom môže celkovo prospieť eh, k prevencii katastrof. Prečo sa to nedieje to, toľko, koľko by sa to dial, diať malo? No, že problémom je to, že eh, to sú oblasti, ktoré súvisia s mm, vlastníckými právami pôdy a potom sú tam rôzne kom- konflikty medzi miestnymi samozprávami a majiteľmi pôdy a podobne. E, napríklad ja som si poznamenala od toho, čo povedala pani Wallström, že populácia sa zvýšila o 35 ale e, počet e, alebo počet obyvateľov pri pobrežných územiach sa zvýšilo 190 To znamená, že prevencia E, katastrof e, nepomôže len ľuďom, ako sme my, ale pomôže to predovšetkým tedy, keď tí, ktorí e, prijímajú rozhodnutia, aby prijadli také rozhodnutia, ktoré dnes povedú k mm, menším rizikám a menším stratám na majetku a na životoch. Ja sa týmto dostávam k otázke pána Görensa, že prečo je také dôležité, aby sme identifikovali alebo určili také spojenectvá s tvorcami politík, ktoré vlastne zabezpečia e, dostatočnú zmenu, odolnú voči budúcnosti. Vy ste položili túto otázku a my sme sa o tejto otázke venovali už od začiatku, pretože v podstate naša úloha je prevencia katastrof. A Pracovali, sme, pracovali na tom aj kolegovia z ostatných eh, DG, napríklad som o tom diskutovala aj s komisárom Oettingerom, a náš tým takisto je v rámci tohto procesu eh, o hľadaní energetických zdrojov, pretože sme, ako aj vy ste hovorili, o záťažových testoch. To sú vysokoodborné otázky, teda dobrá jadrová energia, a v niektorých krajinách je veľmi, veľmi prísna legislatíva a vysoko odborná takisto. To znamená, že si vyžaduje vysokú mieru porozumenia a rozumenia tomuto problému, ale my sme teda prijali to, ten krok, aby sme požiali, prijali, pozvali členské štáty, aby urobili krok navyše a povedali, diskutovali na úrovni EÚ, kde riziká sú. Ale ja by som chcela sa dotknúť jednej ďalšej veci je absolútne podstatné, aby sa nám podarilo mať dopad alebo dosah na tých, ktorí prijímajú rozhodnutia napríklad To znamená, že my musíme teda nájsť ten priemysel, ktorý proste hrá tú dôležitú rolu pre prevencii katastrof a my budeme tým dôležitým partnerom. A podľa mňa to je spôsob, aký môžeme byť úspešní, že nie, aby sme teda len e, tí boli tým blankonosičom, ale dostať, ale získať aj ostatných, aby bežali spolu s nami. Našim zámerom teda je zabezpečiť e, tú pripravenosť a prevenciu, v rámci čoho by sme čo, chceli čo najviac vidieť, čo ja teda by som ešte chcela koncom roka tohto vidieť e, nejaké výsledky a to prečo, pretože keď e, budeme posilňovať e, systém rýchleho varovania, respektíve systém rýchlej reakcie na katastrofu. To e, e, sa podarí len vtedy, keď budeme mať lepšiu pripravenosť a prevenciu. A len tedy to vlastne naši občania pocítia. Ale musím v tejto skupine byť veľmi otvorená, že v rámci zvyšovania sa frekvencie a intenzity katastrof naše týmy už sú naozaj fungujú na hranici svojich možností, pretože sa tie katastrofy dejú hore-dole po svete. A chcela by som, aj, bola, bola by som aj ja vďačná, keby, keď eh, budete na nás eh, tlačiť, pričom sa ospravedlňujem všetkým eh, v tejto miestnosti, ktorí počuli ma povedať, že to, čo sa udialo v Japonsku, to bolo niečo, čo mi absolútne otvorilo oči. Pretože ja som v marci tohto roku mala ísť na simuláciu zemetrasenia 7,5 stupňa v Číne, ktoré by malo vytvoriť aj spôsoby tsunami v Indonézii. A ja som tam šla, to bolo 9,0 stupňa zemetrasenie aj s tsunami, ale chcem povedať, že skutočnosť skutočnosť absolútne niekoľkonásobne krát predčila to, čo sme my očakávali ešte aj ten najhorší možný scenár zďaleka nie sa nepodobal tomu, čo bola skutočnosť. Thank you very much. Um, I... Ďakujem. Ja začnem teda od e, stromov, pretože ja som položila túto otázku už pred 20 rokmi a ja keď som pracovala vtedy v Červenom kríži a mojou úlohou bolo sadiť stromy, my sme sadili stromy absolútne všade. Ale myslím, že sadenie stromov spadlo do rovnakej e, medzery, pretože to súvisí v podstate s tým, že prečo vlastne sme prestali pracovať vôbec v poľnohospodárstve, prečo sme a keď poviem my, myslím celý náš kolektív, všetci, e, prečo sme sa vzdali tej e, agendy rozvoja, pretože toto nie sú kritické otázky, pričom sú to kritické otázky pre tieto krajiny, preto je kritické pre hľadiska zabezpečenia potreby, bezpečnosti, klimatických zmien a podobne. A teraz si Neviem pochopiť, že ako sa nám takáto globálna naša spoločnosť eh, podlieha rôznym módnym trendom z hľadiska toho, čomu všetkému podlieha naša zemegula, alebo čo všetko na ňu pôsobí. V každom prípade um, bol tu ten veľký projekt uh, v sume miliardy dolárov pre zabezpečenie niečoho na pohľucovanie CO2. Napríklad e, projekt NAPOL, ten bol tiež zahrnutý do červené To znamená, že zabezpečenie určite, že um, sadenie stromov proti e, zosuvom pôdy a podobne, e, určite je to téma, ktorá je dnes ešte možno dôležitejšia než 20, pred 20 rokmi. Čo sa týka plánovania a prevencie a čo nám spôsobila Fukushima pre mňa, najkritickejšia a vec, ktorú som sa naozaj pouč, alebo najdôležitejšie poučenie z tohto, ja to hovorím aj s kolegom, je, že je akým spôsobom, pretože kto rozhoduje o tom, že čo je najvyššia bezpečnosť. To nie sú tí inžinieri, ktorí navrhujú, alebo z, eh, súkromné firmy alebo súkromných firm. Žiadna súkromná firma už dnes nebo, ne, nebuduje žiadnu elektráreň, pretože to sú náklady vlád, pretože súkromné firmy takéto veci nemôžu dovoliť. Čiže ako o tom budeme budúcnosť, pre budúcnosť rozhodovať, pretože zase to budú v budúcnosti len vlády, ktoré budú platiť eh, za všetky takéto hm, projekty veľké Takže podľa našich skúseností, myslím medzinárodných, eh, poprvýkrát sa nám mm, podarilo stretnúť z eh, CBTTO, CTBTO, ktorí monitorujú aj rôzne druhy havárií a katastrof a ponúkli sa, že budú takisto monitorovať aj zemetrasenia. Takže Teraz už monitorujeme nielen eh, jadrové havárie, ale aj sa tieto veci idú v rôznych paralelných líniách, ktorým sa venujú príslušní odborníci, ktorí sú potrební. A toto všetko by sa malo zintegrovať do jedného e, z manažmentu rizík, e, do jedného takého mechanizmu, ktorý bude na národnej aj medzinárodnej úrovni. A toto ale je otvorená otázka. A generálny tajomník OSN túto otázku položil e, na program a takisto požiadal, aby sme mu poskytli všetko, čo vieme o tejto situácii, o týchto otázkach, aby sa to prejednávalo na valnom zhromaždení a budeme mať aj na vysokej úrovni rokovanie v septembri, keď e, sa bude pripravovať G8. A ide o to, že e, že teraz súvisí s civilizovanou populáciou, ale myslím si, že my musíme trošku naše vlastne naše úsilie dostať trošku späť na zem. Potom ďalšia otázka je, že aké je riziko. Riziko, my tu vždy hovoríme teda o nejakých globálnych rizikách, ale keď chcete naozaj pochopiť riziko, je teda dostať ho úplne na tú najnižšiu úroveň. Aj na národnej úrovni je riziko, aj na, na lokálnej úrovni je riziko. A to sa neustále mení. E, zmenia sa aj korita riek, e, aj neviem, priehrady, ktoré pred 30 rokmi bol, sa stávali v Spojených štátoch, už nie sú také účinné prevencii, ako bola kedy boli. A napríklad to sa udialo aj v prípade rieky Indus v Pakistane. E, takže tieto situácie sa neustále menia a je treba neustále vyhodnocovať ich, ale občania takisto majú veľmi veľa zodpovedností. Myslím si, že ako individuálni občania nemôžeme očakávať, že toto nie je otázka len pre, alebo úloha len pre samozprávu či vládu. To je úloha pre nás všetkých, každý jeden z nás. A každý vlastne si musí urobiť svoju úlohu najprv doma, každý musí čistiť svoje odpady, aby sa nám doma niečo nezapchalo, odtiaľ sa musí začať. Yep, okay. um, I'll start... Ďakujem. Ja tiež začnem s tromami, pretože Mm, to je celkom zaujímavý príbeh. Keď sa zamyslíte nad tými záplavami, napríklad e, v Pakistane koncom minulého roku, 20 miliónov ľudí e, bolo ohrozených týmito povodňami. To bola jedna z najväčších povodňových katastrof v modernej ére. Keď sa bližšie pozriete na e, vlastne to povodie ako ekologický systém, tak zistíte, že eh, v, v, tej, v, tej, v týchto regiónoch eh, došlo k veľkej deforestácii na eh, hornom toku rieky Indus deforestácia prináša to, že tá pôda v okolí povodia má zníženú kapacitu absorpcie vody. To znamená, ak sa zvýši objem vody, ktorý sa objavuje v povodí, keď sa zrýchluje tá voda, tak je e, erozívnejšia a v podstate aj sa viac sedimentu ukladá. To znamená zvýšený objem sedimentov, zvýšená rýchlosť, zvýšený objem a pritom na dolnom toku sme e, vysúšili E, tie, e, tie e, močariska, je tam úrodná pôda. Postavili sme cestné systémy, drenážne kanály sme vytvorili. To znamená, akákoľvek prirodzená kapacita riešiť nárazové prívaly vody, ktorá fungovala v minulosti za menzunou. My sme vlastne e, akoby do zvieracej kazajky uzavreli dolný tok rieky Indus. To znamená, zvýšili sme objem na hornom toku a obmedzili sme možnosti absorpcie alebo odtekania na dolnom toku. A teda logicky vyplýva, že tá povodeň musela prísť e, počas monzunových dažďov. No a je, e, je zrejme, že takéto niečo sa bude opakovať. Filozofický dôvod za e, týmito katastrofami je tá skutočnosť, že ten umelý umelé prostredie nie je v súlade s prirodzeným prostredím. Pán Schumacher na konci minulého, roka, minulého storočia konštatoval, že to umelé prostredie tvorené človekom musí byť koncipované v súlade s limitami, kapacitou a funkciou prirodzeného prostredia. E prírodný ekosystém má funkčný regulačný mechanizmus, ktorý zvládne aj extrémne situácie, dokáže absorbovať mimoriadne prívaly vôd, e, dokáže prirodzeným spôsobom e, spomalovať tieto vodné toky. Ale realita je taká, že máme ekonomický systém, ktorý nedokáže akoby stanoviť cenu tých prírodných ekosystémov, ktoré máme. Jediné, čo dokážeme oceniť, je e, vlastne hodnota dreva, ktoré ťažíme a spúšťame vodnou cestou ale e, sila vody, e, čistiaca schopnosť vody, tá harmónia prírody, ktorej súčasťou sú vodné toky, je narušená. No a samozrejme, pokiaľ budeme využívať to, e, e, to financovanie, červené, e, tzv. červená deforestácia, ktorá, a je to projekt financovania, ktorý slúži na znižovanie CO2. No a to v praxi znamená, že to zlepšuje E, situáciu napríklad na hornom toku, zlepšuje to prírodný ekosystém a tým sa znižujú rizika, ktorým sú vystavení tí na dolnom toku. Čiže e, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, E, rizik, e, katastrof a pritom vytvárať zároveň aj pracovné miesta. Dokážeme sklbiť jedno s druhým a to je to inteligentné investovanie. Ak má byť efektívne, musí byť stý musí byť s plnou angažovanosťou ľudí, pretože len ak ľudia, tí, ktorí sú tým dotknutí a ovplyvnení, ak sa budú mm, zúčastňovať na tých aktivitách, tak to prinesie ovecie. A preto to verejné vnímanie stavu toho prostredia sa musí meniť. A zrejme v dôsledku tej povodne sa veľmi znímalo, vním, zmenilo vnímanie verejnosti, e, prírody a prírodných síl. Takisto aj v Japonsku zo dňa na deň sa zmenil postoj verejnosti voči tomu, čo sa, e, čo sa deje okolo nich práve v dôsledku tej jadrovej katastrofy. A sú to práve ľudia, ktoré musia príjmať informované rozhodnutia ohľadom tých rizik, o ktorom hovorila Margareta. Nikdy sa nám nepodarí úplne odstrániť rizika, tie budú e, existovať stále, len musíme nájsť akceptovateľnú úroveň rizika, kde je tá krehká rovnováha medzi rapidným ekonomickým rastom a okresávaním toho najzraniteľnejšieho, čo je v prírode. Musíme skutočne podchytiť ľudí, aby si uvedomili toto riziko a aby ich slovo zavážilo v tom politickom procese pri rozhodovaní. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Mám tu ešte tri otázky, tri žiadosti. E, začne pán Kačmarek, nech sa páči. A? E, też dziękuję naszym gościom za bardzo ciekawą prezentację i ciekawą wymianę e, opinii. Ďakujem pekne, ďakujem aj rečníkom za také zaujímavé informácie, ale keď počúvam túto diskusiu, tak som stále viac presvedčený, že kľúčovým faktorom je to svedomie, povedomie, teda tak, ako to chápe tá verejná mienka a tá sa potom má preložiť alebo previesť do tej politickej akcie. A možno nechcem byť ironický, niektoré politické akcie nie sú až také nešťastné, keď dochádza k nejakej prírodnej katastrofe, pretože potom sa e, niektorí politici sa môžu vtedy preukázať, že áno, máme tie možnosti a môžeme zareagovať, aký sme akcie schopní a tak ďalej a pustia sa do práce a prejavia tú svoju vôľu a že chcú atakovať problémy, hoci tá vola sa samozrejme potom časom zmenšuje, tak ako to riešiť? Aj výdavky, všetky výdavky z rozpočtu, tak idú na investície, no dobré, vzdelávanie, kultúra, rozvoj, to všetko sú investície. Ale keď dojde k prírodnej katastrofe, veľmi často práve táto investícia je len rozdelená na určité časové obdobie a, takže nemôže možno niekde dôjsť k nejakej povodne, pretože sa investovalo do systému, ale a keď teda potom ľudia sa prestávajú zaujímať o takéto investície. Prečo? Pretože nie sú už e, tieto povodne, ale tu je znovu tá otázka povedomia alebo uvedomenia si, že či je možná tá katastrofa. A preto mám otázku na pani komisárku. Pokiaľ ide o štrukturálne fondy, a tak slabo sa používajú v tejto oblasti, či Európska komisia uvažuje o tom, alebo má nejakú službu, ktorá analizuje, prečo sa tak málo využívajú tieto fondy, že či je nejaké to povedomie na miestnej úrovni, alebo či miestne samozprávy radšej investujú do atraktívnejších projektov, než je prevencia rizik. Teraz pani Keller. Thank you. Ďakujem pekne ako e, e, členka e, z strany zelených. Teší ma, keď sa hovorí o stromoch, o sadení stromov. Myslím, že to je skvelá myšlienka. Bola a dúfajme, že aj bude. Trošku síce upadla do zapudnutia v medzičase, Chcem sa poďakovať za vaše prezentácie. Určite, že prevencia rizika, prevencia rizika je vždy lepšia ako reakcia na spôsobené škody a je veľa príkladov toho, že sa dá veľa dosiahnuť dobrou pre, preven, prevenciou. Napríklad v Bangladeši e, sa veľmi znížil počet úmrtí jednoduchými opatreniami prevencie v súvislosti s e, dobrou, e, dobrou správou o povodní. No ale zdá sa, že táto téma e, diskusie sa opakuje stále a stále. Nie je to poprvýkrát, čo o nej hovoríme vo výbore. Asi všetci vieme, čo treba robiť. Treba lepšie stavať, tak aby boli stavby odolné voči zemetraseniam. Treba brániť erózii pôdy tým, že sa, tým, že sa bude sadiť viac stromov, rastlín v okolí riek, ale tieto jednoduché riešenia sa nerealizujú. Dokonca aj bohaté krajiny, ako je USA, zažívajú tie isté tornáda, tie isté povodne a vždy sa všetci čudujú, že aká je to opäť katastrofa. A zdá sa, že stav sa zhoršuje z roka na rok, povedzme v súvislosti s povodňami a tie prejavy sú čoraz extrémnejšie. Ale toľko sa hovorí o tej osvete, ale kde je tá osveta? A nie je ani politická vôľa určite, určite nie v tých regiónoch, kde by bola na najvyššie žiaduca. No a Existujú aj drobné krvočeky, ktoré sa dajú podnieknúť. OSN robí veľa v tejto veci, organizujete konferencie, komunikujete, ale zdá sa, že sa to posolstvo nedostáva tam, kam sa má dostať. A rozmýšľam nad tým, čo tomu bráni. Asi v Česi si uvedomujú, že to stojí veľa peňazí, e, veľa hlasov, ale čo bráni ľuďom reagovať? Čo hatí ich úsilie? Viete, keď povodne e, pretrvávali ostatných 20 rokov, prečo sa čudovať, ak prídu aj v 21. Takže zdá sa, že nič sa nerobí. Ako by tí, ktorí majú niečo robiť, si to neuvedomovali. Ako vy vnímate tento problém? Čo hatí nejaké konkrétne kroky? Pani Georgieva, hovorili ste o podmienenosti, že to by, bola, to by bol skvelý e, spôsob, ako zefektívniť peňažné toky. E, E, jednoducho podmieniť poskytnutie peniazy tým, že sú už preukazateľne uplatňované opatrenia, znižovania rizika e, katastrof a tak ďalej. Na druhej strane si všetci uvedomujeme, že treba pomáhať tým ľuďom, ktorí to potrebujú a to asi, e, to asi funguje tak, že tam podmienenosť celkom neobstojí, ale rozhodne si veľmi rada vypočujem vaše stanovisko k tomu. Encore, euh... Ešte pán Cashman. Merci, madame la présidente. Um, my apologies. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem. Nebol som tu od samého začiatku vašej diskusie, ale musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo aspoň ten kúsok, ktorý som si vypočul. E, e, žijeme v reálnom svete, kde pretrvávajú veľké politické tlaky na donorské krajiny e, medzi členskými krajinami, aby skutočne e, nadviazali na tie objemy, ktoré sa poskytovali za tzv. dobrých hospodárskych čias. A je tlak zvyšiť tie naše záväzky a je nejaké malé povedomie týkajúce sa toho, že investície pomáhajú aj nám. Ako by sa to vnímalo, že tie investície sú len v prospech niekoho iného, životov iných. A tak ako povedal pán Oxley, veci sa musia rozbehnúť v teréne, na miestnej úrovni. Musíme e, skutočne e, posilňovať tie kapacity na miestnej úrovni. Inak e, nech už máme akokoľvek dobré stratégie, nepodarí sa nám rozbehnúť dobrú reakciu tam, kde je potrebná a tak rýchlo, ako to bude potrebné. Nevspomínam si E, si na meno toho rečníka, ale keď sme boli v New Yorku minulé leto, preberali sme tie mileniové ciele a e, tam jeden pán vystúpil a hovoril o konektivite, teda vzájomnej previazanosti všetkého so všetkým. A Musíme takto to vnímať v tom pilot politickom dialogu. Musíme si uvedomiť, že to, čo sa deje na opačnom konci sveta, v Japonsku napríklad, má dosah a dopad na celú zem. No a takto to treba vnímať. E, určité kroky podnikla komisia, podnikol parlament. Musíme začať byť dôslední a e, e, musíme byť koherentní a e, je zrejme, že nič sa nedá dosiahnuť bez peňazí. Peniaze robia peniaze a e, to, e, to vlastne podmienuje informácie, činy a ale aj znalosti a znalosti, vedomosti. To je podstata všetkého. Hovoríme o silnejšej reakcii Európy na katastrofy, nelegálny rybolov na e, globálnej úrovni, spoločná polnohospodárska politika, rybolovná politika. To akoby hralo e, e, v rozpore s tým dobrom, ktoré sa snažíme dosiahnuť je dôležité, aby e, tá zem, do ktorej sadíme stromy, bola, bola životodarná, aby skutočne sa darilo tým rastlinám, ktoré tak sadíme. Preto musíme prijať takýto komplexný postoj, e, e, keď sú obrovské humanitárne katastrofy ako na Haiti alebo v Japonsku. To nie sú ojedinelé javy. Stávalo sa to už storočia a jednoducho e, schopnosť pomáhať je akoby e, potlačená ešte väčšou schopnosťou zabúdať. Ja vás podporujem vo všetkom vašom úsilí. A, e, pani komisárka Georgieva ma dobre pozná, veľakrát si ma musela vypočuť, ale zdá sa, že veľmi často zabúdame a vy musíte spolupracovať s nami, my budeme s vami, aby sme vedeli sa postaviť z očí voči e, tomu, tomu negativistickému postoju, ktorý nie je v prospech nikoho. E, treba si uvedomiť, e, že hľadať riešenia voči katastrofám, to je až v tom druhom rangu. V tom prvom rangu, to prvotný krok má byť hľadanie prevencie. Áno, to boli pekné slova. Teraz komu dám ako prvému slovo, kto chce začať? Pán Oxley, nech sa páči. Uh, right, <laughs> where to pick up on that. Um, Dobre, môžem začať eh, pokračovať tam, kde sme skončili. Pre všetkým otázka katastrof. Ja by som povedal, že najväčšia príležitosť eh, zabezpečiť, alebo posunúť niekam túto agendu eh, je vždy v okamžite po nejakej katastrofe pretože vtedy je zmenené vnímanie verejnosti, vtedy je politická vola niečo urobiť, e, nemôžeme už e, dovoliť, že sa to ešte raz stane a tak ďalej. Zrazu sú peniaze k dispozícii, všetko je k dispozícii, každý chce všetko riešiť, núdzovo a e, poskytnúť prostriedky, takže to je tá vhodná chvíľa. Takže si myslím, že katastrofy zároveň poskytujú aj jedinečnú možnosť hneď vysvetliť aj dôvody takejto prevencie. Ale myslím si, že my tieto možnosti zatiaľ nemaximalizujeme alebo nevyužívame dostatočne. Myslím si, že nie sme ani veľmi dobrí v tom, akým spôsobom sa snažíme systematicky dívať na to, že vôbec prečo došlo k tomu tejto katastrofe, aj napríklad katastrofe e, v Pakistane, alebo prečo došlo k tomuto v Japonsku my vždy, ako robíme akési teda post, eh, vyhodnotenia, my vždy vyhodnocujeme to, eh, ale hovoríme o tom, ale dostatočne dobre neurobíme také vyhodnotenie, že aké boli systematické dôvody, ktoré k tomu viedli. A myslím si, že práve to je tá medzera v systéme, ktorú by sme mali vyplniť taká, nejaká, taká, zabezpečiť takú nejakú čiernu skrinku e, vyšetrenia, že prečo vôbec došlo k takejto katastrofe a poučiť sa z toho, pretože v časoch e, potom katastrofy sa preukážu rôzne e, nedostatky, v našom procese vývoja, ale musíme sa, ale vtedy len sa poučíme, keď sa poučíme teda. A, že, a práve vtedy je možnosť, keď sa po kríze uh, urobí ten odpočet a vtedy je treba sa, sa vrátiť k tomu alebo prísť k tomu, uh, zabezpečiť to, aby sme sa nevrátili späť rovnakej úrovni rizika, ale aby sa pre budúcnosť táto situácia zmenila. Myslím si, že práve toto je tá hodná chvíľa. To som chcel uviezť len ako, že to s tým tieto veci spolu súvisia. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcela trošku, pod, trošku dodať vám trošku odvahy v tom zmysle, že by som vám mohla povedať, že veci sa hýbu ja viem, že my sem že chodíme, sa furt stiažujeme, že e, nie je to a ono je prekážkou, ale nehovoríme veľmi o úspechoch. Napríklad ste spomínali Bangladeš, keby som napríklad spomenula Čínu, čo je krajina, ktorá má určite jasnú prioritu v veľmi rýchlom ekonomickom raste, bez ohľadu na čokoľvek. Ale teraz keď sa dostávajú trošku do stabilnejšej situácie, už začínajú aj oni riešiť určité z týchto problémov, a, ktoré nie, e, niektorí ste si vzal všimli, teda tú najväčšiu e, priehradu ktorú Číňania postavili, pretože tam bola veľká pozornosť médií a aj Číňania už uznali, že táto vec ich bude stať e, obrovské prostriedky e, nejakých 2,7 ich e, celoročného HDP. Takže napríklad e, tieto veci e, nie sú až také známe, ale e, respektíve to, že sa o nich hovorí, to už je veľký pokrok. Napríklad austrálska vláda má tiež e, e takýto e, akýsi civilný plán odolnosti a myslím si, že v normálnej terminológii to znamená, že treba sa pripravovať jednoducho na veci, ale je treba prijať to rozhodnutie, ktoré ale nemusí vždy za sebou niesť obrovské náklady. Čiže tá kondicionalita alebo tá podmienenosť, o ktorej tu hovoríte, na ktorú musia dodržať aj národné vlády jednotlivé. Pred niekoľkými týždňami sme diskutovali v Ženeve aj s viacerými krajinami z Ázie a ja som im hovorila o kondicionalite a že to nie je populárne, ale oni povedali, že je to na národnej rovni je to veľmi populárne, ale na medzinárodnej rovni sa nám to až tak nepáči, či nech to hák zvete akokoľvek. Každý musí tomu chápať. Uvediem vám príklad vlády v Peru. Prezident Alan Garcia si uvedomil, že majú veľký problém a nemohol prostredníctvom normálnym demokratickým post, byrokratickým postupom zabezpečiť eh, plán prevencie. Čiže čo urobil? Dal, ehm, plánu, dal svojim ministrom financií a stavebníctva um, taký mandát, že musíte um, odkázať malým miestnym samozprávam, že peniaze dostanú len vtedy, keď pripravia národné preventívne e, plány. A teda je to kondicionálne tak, ktorá však ale funguje. A len to musí byť ustanovené ako národná priorita. Myslím si, že osobitne v takých vysokocitlivých alebo zraniteľných e, krajinách e, je treba prijať veci, ktoré fungujú. Určite, že je tu aj otázka vnímania, pretože my vždy venujeme tiež množstvo pozorností tým veľkým mega e, katastrofám. E, my sa snažíme e, aj vzdelávať novinárov, aby sme im hovorili, že choďte po týchto krokoch, skúste hovoriť aj o týchto veciach, o tom, že tam mohla byť, ale nebola katastrofa a podobne. E, ale samozrejme, že toto je obmodzené, avšak e, my musíme tlačiť naďalej. Ďalej, myslím si, že tá otázka vyriešiť teda tie E, stereotypy, to je práve tým systém. Čiže ja viem presne, ako máme. Tu máme otázku trvalodržateľného rozvoja, tu máme životné prostredie, tu máme rozvoj, tu máme finančné inštitúcie, ale ako keby nebola tu žiadna politická sila, ktorá by tlačila a nútila, aby sa všetci títo ako si spojili do jedného rámca e, na budovanie tej odolnosti voči o, o tej silnej odolnosti. A ja tak ako e, vy ste spomínali pána, ktorý hovoril na valnom zhromaždení minulý rok, pretože všetci vidia tie medzery medzi jednotlivými týmito potrubiami vecí, ktoré sa dejú. Takže je to určite naša spoločná zodpovednosť, aby sme aj my u nás v našej inštitúcii na to pozreli. To, čo som počula, sa deje na komisii, to je motivu, by to malo byť motivujúce aj pre ostatných. E, je tu množstvo inštitúcií, ktoré sa snažia niečo riešiť, množstvo vlád je, aj má veľké obmedzenia. A oni aj povedia, že náš e, systém nemožuje takýto prístup, preto povedia, že skúste nám pomôcť týmto e, politickým záväzkom na ešte vyššej úrovni to je v podstate, v podstate je to otázka, akým spôsobom zabezpečiť eh, zdroje pre miestne samozprávy. A to je aj systematická otázka. Myslím si, že všetci môžeme vidieť, že kto je z medzinárodných donorov pripravený byť eh, tým, ktorý by zasahoval do toho, ako má vláda fungovať. No už, eh, nie je to také jednoduché. Myslím si, že takáto konverzácia už prebieha, ale zatiaľ sa nám ešte nepodarilo dostať sa do konkrétnej situácie, kde im môžu im povedať, že takto by ste mali postupovať, aby ste toto a toto vyriešili. My sa snažíme zabezpečiť väčšiu rýchlosť, väčšiu akceleráciu, ktorá ide asi v tom tempe, aký máme, aké je z hľadiska globálnych rizik. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán Kašmarek viedol veľmi dobrá, povedal veľmi dobrú vec, že reakcia na katastrofy, osobitne na tie megakatastrofy, to je o 6. večer v správach, ale preventívne opatrenia nie sú. A práve to je ten najväčší tou čo prekážkou, aby táto prevencia bola, mala dôležitejšie miesto v politickej agende. Ale to zároveň nie je dôvod, prečo momentálne máme akési nižšie množstvo peniazí k dispozícii na prevenciu. Ide o to, že je treba zabezpečiť zlepšený manažment, na toto by mali ísť e, fondy, ale projekty sú často príliš komplexné, sú, idú do infraštruktúry, polnospodárstva, rozvoje vidieka, mestského rozvoja, Často si to vyžaduje veľmi komplikované plány a tieto plány zároveň tým pádom vplývajú na záujmy jednotlivých komunít. No a niektorí vyhrajú, niektorí prehrajú v tomto celom pláne a práve e, to sťažuje potom prijímanie týchto preventívnych opatrení. ale zároveň je oveľa tým pádom dôležitejšie pracovať na pochopení toho, že prevencia je multidisciplinárneho charakteru a že musíme medzi sebou spolupracovať jednotlivé inštitúcie v rámci členských štátov, tak aby mohli presadiť e, takéto veľké projekty a musia získať podporu obce či komunity, pretože často sú to práve občania z komunity, ktorí sa hneď postavia proti, lebo toto je zlé, pretože to mi, vezme mi to môj príjem, môj, môj dôchodok, môj cest, cestu alebo čokoľvek. Postavia sa proti tomu. Nemôžeme už viacej súhlasiť s Margaretou v tom, že tá, ten pohár, áno, je poloplný alebo poloprázdny. Ale naozaj veci sa už e, pohli vpred. Napríklad Kostarika, kde je skutočne platba za ekologické služby skutočnosťou a strom, je niečo, čo produkuje vodu a prináša ľuďom e, prí, e, prínos. Čiže keď vy vyrúbete strom, to priniesie menej peňazí, než keď ho tam necháte. Takže e, môžeme pri, dnes viac príkladov, ale zatiaľ nenastal ten správny čas a otázka, že prečo ten čas nenastal, to je to isté ako odpoveď na otázku pána Kačmareka, že je to multisektorálna oblasť prevencia katastrof, ktorá jednoducho musí potlačiť rôzne záujmy keď sa pozrieme napríklad na Pakistan, keby ste chceli vyriešiť tento problém štruktúrálneho hľadiska na dlhú dobu, to, znamená, bude, to bude znamenať, že by ste museli jednoducho vytlačiť ľudí z tých e, území, kde momentálne žijú, do území, ktoré sú už vysoko osídlené v Pakistane. Tým by sa jednoducho zmenili e, systémy e, alebo vzory toho, ako funguje tam populácia, to nie je taká jednoduchá vec. A ja si myslím, že tá kombinácia ekonomických záujmov, aby prevencia ne, bola, nebola, na, alebo tým, že prevencia nie je v tých správach o 6. Práve preto je potrebné, aby sme o tom neustále hovorili, aby sme o tom diskutovali a spokúšali sa krok za krokom dostať sa ďalej. Ďalej, čo sa týka tej kondicionality. Hovorili sme o dvoch typoch podmienenosti Jedna súvisí s eh, rozvojovým svetom a tam by táto kondicionalita možno, že neplatila až tak veľmi len na vlády, ale aj na jednotlivé eh, komunity vrátanie komisie, ktorá tam robí svoju prácu. Ale veľmi jednoduchý krok, ktorý sa dá prijať a ja som to spomenula aj napríklad ten profil 31 krajín, To znamená, že sa musí urobiť zoznam tých najviac ohrozených krajín. My musíme podporiť eh, takýto, takýto program, ktorý vlastne by mal posilniť odolnosť týchto krajín a neoslabiť oslabiť ich. A toto je, jednoducho sa musí udiať v prospech rozvoja, ak chceme naozaj byť dobrými partnermi týchto krajín. A ja akceptujem, že to je veľmi, veľmi dlhá cesta. Pamätám si jeden z mojich najvoľnejších programov, ktorý som pracovala v Číne, sa volal Los Plato, to bol program e, zalesňovania. E, to bola pôda, ktorá bola úplne zdegradovaná. A ako dlho trval tento program? 25 rokov. To musí trvať aspoň 25 rokov. Pravdepodobne sa to ešte aj predlží. A až potom budete môcť vidieť výsledky. E, Čiže musíte sa toho držať každý rok, rok za rokom a stále čakať na výsledky, ako sa postupne mení ekosystém. Nož, ale keď tam pôjdete dnes, tak je to úplne ináč vyzerá, ako to bolo pred 15 rokmi a program beží ďalej. A keď už hovoríme o Číne, ja by som ešte spom- ukončila e, to Čínou, keď ste hovorili o HDP v 90. rokoch som mala obrovské privilegium pracovať s Čínou. Je to naozaj veľmi zaujímavá krajina pre kohokoľvek v rámci akejkoľvek témy, ale ja som jednoducho mala privilegium pracovať s Čínou o životnom prostredí. A Čína bola hostiteľom e, stretnutí Svetovej banky a preto to sme pripravili správu o čistej vode. Týkalo sa to životného prostredia v Číne, pretože vtedy E, sa veľmi zhoršovala e, e, životné prostredie kvôli ekonomickému rastu. A my sme vypočítali, že ekologické náklady na degradáciu v Číne sú do 8 HDP. Čiže my o tom diskutujeme s čínskym vedením. Oni mali vtedy 8 rast a zároveň strácajú 8 a to bolo najviac diskutovanejšia vec. Diskutovali sme o tom celé Bože týždne a oni nakoniec to dostali do poznámky pod čiarou, kde poznámky pod čiarou bolo uvedené, že podľa Svetovej banky náklady na životné prostredie stvoria 8% HDP. A ja vám môžem ale povedať, že kam sa odtiaľ posunuli, že dnes už e, Číňania majú dnes rôzne, produkujú tie solárne panely, ktoré my chceme v Európe používať. Takže, ale to je iná diskusia. Jednoducho ja som chcela povedať tu len toľko, že je to veľmi, veľmi zložité, trvá to veľmi, veľmi dlho, aby ste dostali niečo, nejaký výsledok z úsilia. ale deje sa to. Náš problém je, že sa to nedieje dostatočne rýchlo. A práve tu ste vy, europoslanci, našimi najlepšími priateľmi, pretože vy máte politickú moc nám pomôcť. Ďakujeme. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Myslím, že táto časť schôdze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 not very good. To, stand huh? It's really not good to stand up. It's, it's a happy hour to, to, to, to live it. Nous allons continuer, surtout ne pas... Budeme pokračovať, hlavne nikam neodchádzajte. Alors, ceux qui quittent la salle sont Tí, ktorí opúšťajú salu, poprosím, aby to urobili potichu. Ale v každom prípade lepšie by bolo, keby ste ostali. Nous passons maintenant la Teraz eh, budeme sa venovať prezentácii štúdie, ktorú sme požiadali v našom výbore o hodnotení vplyvov vlastníctva pôdy a zaberania pôdy na rozvoj. Náš parlamentný výbor presne pred rokom zorganizoval verejné vypočutie k tejto téme a náš kolega pán Deva pripravil iniciatívnu správu, ktorá sa veľmi skoro bude diskutovať. E, máme ju k dispozícii v angličtine, ale čo skoro bude aj vo francúzštine a nemčine. Ja dúfam, že táto správa tiež aj prispieje veľmi pozitívne k diskusii v našej, našom výbore. Pani Gensteter e, sú prítomní a pracovali na tejto štúdii. Pani Gersteter z Inštitútu ekoloží v Nemecku a pán Jean-Philippe Plato z fakulty Notre Dame de la Paix. A teda vítam hosti a poprosím, aby uviedli tie hlavné línie. Dám hneď slovo pani Gersteterovej. Nech sa páči. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré popoludne, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na vaše zasadnutie. Chcem sa poďakovať vášmu výboru za možnosť rozpracovať túto tému, ktorá je na najvyš aktuálna, ale je to aj komplexná záležitosť a bolo nám zadané, aby sme to spracovali na 10 strán, skončili sme na 30 stranách a a aj pritom sme museli veci zhutniť, zjednodušene prezentovať. E, snažili sme sa pojať dianie za temer 40 rokov. Chcem sa poďakovať e, pánovi Plato, ktorý bol oponentom našej štúdie. On je ekonóm zameraný na problematiku rozvoja pôsobil v mnohých rozvojových krajinách, takže začnem ja, odprezentujem štúdiu a pán Plato tu bude k dispozícii na tú ďalšiu časť dnešného stretnutia, diskusiu. Chcela by som sa venovať dvom hlavným výsledkom e, našej správy a, tie sú, a to sú dve najkontroverznejšie zistenia. Poprvé je to úloha formálnych registrovaných majetkových práv a ich dopad na rozvoj a druhá, druhý okruh čo ovplyvňuje tzv. zaberanie pôdy. To sú rozsiahle akvizície e, pôdy. Začnem e, e, tým, aký význam má pôda pre rozvoj Ehm, učenci, vedecký svet sa zhoduje v tom, že pôda je veľmi dôležitá, prístup k pôde je veľmi dôležitý pre znižovanie chudoby. Tie štáty, ktoré majú rovnoprávnejšie ehm, rozdelenie pôdy, vykazujú lepší hospodársky rast, aj keď to vykazujú istú mieru kauzality, e, ktorá nie je presne a e, identifikovaná. Takže e, hovoríme, že e, pôda má veľký význam pre znižovanie chudoby, ale vieme, že v mnohých štátoch je veľmi nerovnomerne rozložené vlastníctvo pôdy. To znamená, v počte malej skupiny ľudí sú obrovské plochy pôdy. Ďalej v rozvojových, v rozvojových krajinách E, e, nie, sú, nie, neexistujú formálne majetkové práva, skôr tam býva akési zvykové Eh, atribúty, tradície. Jednoducho štát toleruje určité majetkové eh, eh, prejavy, aj skvaterstvo, teda úplne nelegálne formy zaberania pôdy. Je veľmi dôležitá pôda pre znižovanie chudoby, ale ako to zmeniť, na tom sa nevedú, nevedia špičky dohodnúť. Ak hovoríme o E, majetkových právach, tak to ide v ruka v ruke s e, katastrálnymi registrami. No a e, pre, predovšetkým Hernando de Soto E, ktorý je renovovaný ekonóm, poukazuje na túto formálnu stránku. Ak máme zrátiť cestu chudoby, tak musíme chudobným ľuďom dať formálne majetkové práva. Ak hovoríme o majetkových právach, máme na mysli pôdu, budovy, e, bývanie a tomu podobné. Hovoríme o troch účinkoch týchto formálnych majetkových práv. Toto by poprvé prispelo k zvýšeným investíciám do pôdy, do majetku. Prečo je tomu tak? Pokiaľ ľudia majú dlhodobú perspektívu, vzťahujúcu sa na pôdu, majetok, ktorý vlastnia, inak sa správajú k tej pôde ako k pôde, kde majú pocit, že možno budú rok, dva po druhé chudobní, pokiaľ by boli vlastníkmi pôdy, by sa e, potom dostali skôr, skôr k úverovým trhom a potretie, pokiaľ by boli formálne, e, formálne vlastníctvo e, pôdy a majetku, tak mohli by sa rozvíjať aj trhy s takýmito majetkom. Zdá sa, že e, prvé lastovičky v tomto zmysle sa objavili e, v, vo viacerých štátoch, ale objavilo sa aj veľa kritiky týmto smerom. Soto a jeho e, následníci sú kritizovaní za svoju majetkovú teóriu a, a Celkové, celkový stav je teda veľmi komplikovaný a neexistujú nejaké jednoduché riešenia, aký je vzťah medzi produktivitou a vlastníctvom pôdy a prístupom na eh, úverové trhy. Priamočiare eh, závislosti a väzby nie sú, existujú len jednotlivé dôkazy, eh, často aj formálne majetkové práva nie sú tým všeliekom, pretože e, keď sa ľudia ocitnú v ťažkej ekonomickej situácii, povedzme zlá úrada, tak e, potom aj napriek tomu, že vlastnia pôdu, sú ochotní ju odpredávať, pretože potrebujú peniaze na to, aby prežili. No a z dlhodobého hľadiska e, vlastne títo ľudia potom prídu o svoju pôdu. No a ďalej e, takéto individuálne majetkové práva e, môžu e, vlastne znamenať aj to, že sa veľmi zmenia, zmenia hodnotové pomery k tej pôde alebo cena tej pôdy. Ďalej je tu dopad a výhody tzv. tradícií, kultúrnych zvykov, to neslobodno e, podceňovať e, pri úvahách o formálnych majetkových právach. E, sú totiž to v niektorých krajinách také tradície, že sa bežne obchoduje s pôdou a určité kultúrne pravidlá naopak môžu zakazovať e, odpredaj pôdy. E, e, povedzme, že nejaká rada starešinov rozhoduje dokonca aj o tom, aby jednotlivý člen spoločenstva mohol nejak naložiť s pôdou, predať tú pôdu. No a potom je tu vlastne ten rodový dopad. Zväčša formálne majetkové práva sú registrované v mene Eh, mužských členov rodiny. No a aj tu sa prejavujú určité eh, tradície, eh, zvyky, a často to znamená, že opäť ženy ťahajú za krajší koniec. No a napokon, a to sa týka pána Desota, ktorý napísal známu knihu Mysterium kapitálu. E, vôbec sa neberie do úvahy redistribúcia pôdy e, v, za okolnosti, kde je veľmi e, nevyvážená distribúcia pôdu. Redistribúcia je veľmi dôležitá pre pozemkové reformy. Záverom tejto časti ak hovoríme o význame majetkových práv pre rozvoj, určite neexistuje jedno dokonalé riešenie. Majetkové práva sú jedným článkom celkového riešenia. To znamená, musia ísť ruka v ruke s ďalšími opatreniami e, e, pozemková reforma, či ide o redistribúciu, či ide o registráciu majetkových práv. To musí ísť ruka v ruke s ďalšími opatreniami, ktoré umožňujú aj drobným držiteľom majetku eh, mm, nakladať s tým majetkom, dostať sa k úverom. Ďalej treba aj určité zaškolenie. Mnohí ľudia, ktorí nadobudnú pôdu, nevedia, ako ju padarovať. No a potom e, e, ďalšie, e, ďalší faktor, bezpečný prístup k majetku je dôležitejší ako formálne majetkové práva práve pre krajiny, ktoré potrebujú rozvoj. Toľko teda k prvej časti našej štúdie. Druhá časť sa venovala dopadu, dopadu rozsiahlých akvizícií pôdy tzv. E, zaberanie pôdy. To je nový fenomén, e, je to e, narastajúci trend. Pomerne riosehle diskusie sa vedú ohľadom príležitosti, ale rizik takéhoto zaberania pôdy mnohé mimovládne organizácie kritizujú zaberanie pôdy z hľadiska e, zabezpečenia dostatku potravín. Tvrdia, že ak využívame pôdu na výrobu potravín a potom tieto potraviny sú exportované, Eh, alebo voda je využívaná na eh, pestovanie plodín, ktoré eh, sa využívajú ako biopaliva. To všetko môže mať neblahé dôsledky. Environmentálne dopady sú takisto dôležitý aspekt, málo prebádaný, prebádaný doposiaľ a veľmi často pozemkové práva idú ruka v ruke s právami na prístup k vode. Treba si položiť otázku, čo to znamená pre životné prostredie, pre pre e, určité spoločenstvo, ak vlastne e, pozemok aj pôda sa ocitne v rukách veľkého investora. No a ďalej je tu otázka týkajúca sa toho, ako tí viesní farmári ako prístup malých drobných farmárov k pôde je ovplyvnené takýmto expanzívnym zaberaním pôdy. Musíme si uvedomiť, že e, ľudia, ktorí ktorí e, obospodarujú pôdu, ktorú žijú na určitých pozemkoch, nemusia byť vlastníkmi tej pôdy. Čiže často dochádza k takejto, e, takýmto schizme. A povedzme, tí, ktorí vlastnia tú pôdu, e, nezohľadňujú práva tých, ktorí žijú na tej pôde alebo obostrajú tú pôdu. No a ďalej e, e, existuje e, veľmi slabý regulačný rámec, ktorý ovplyvňuje takéto extenzívne zaberanie pôdy. Svetová banka predložila štúdiu pred dvoma rokmi a aj Svetová banka konštatovala pri tejto štúdii, že mala problém so získavaním informácií, s sprístupňaním pozemkových zmluv a tak ďalej. No a napokon treba Eh, si uvedomiť, že často hostujúce krajiny, teda krajiny, na území ktorých sa nachádzajú tie zaberané pôdy, eh, nemajú regulačný rámec, ktorý by si dokázal vysporiadať s novou situáciou, kedy, ten pozemok, kedy tie veľké parcely na ich území vlastní cudzí štát alebo investor cudzieho štátu a treba. A to samozrejme môže mať neblahé dôsledky pre miestnú populáciu. No a tá hostujúca krajina zväčša má uh, malú možnosť zrušiť takéto, e, takéto kúpne pozemkové e, zmluvy alebo nejak zvrátiť takúto zmluvu. Na druhej strane e, treba hovoriť aj o pozitívach. Existujú aj určité pozitíva. Svetová banka a niektoré rozvojové krajiny vína, vítajú zahraničné investície tohto druhu, očakávajú, že v dôsledku týchto investícií prídu, prídu pracovné miesta, prídu, prídu nové technológie e, a E, existujú aj podmienky, ktoré si kladú niektoré e, vlády, že investor, ktorý chce zabrať nejakú pôdu, má povinnosť vytvoriť toľko a toľko pracovných miest, aj keď vo všeobecnosti možno konštatovať, že, tie, e, že tá, tie regulačné mechanizmy a legislatíva v tých hostujúcich štátoch je zväčša prislabá. V súčasnej dobe e, máme len málo rukolapných dôkazov o tom, ako to vlastne vyzerá. Prvé štúdie, ktoré systematicky pracujú s kvantitatívnymi dátami, sú, v tej, sú dnes v stave rozpracovanosti a treba si uvedomiť, že e, mnohé veci sú teda len v plienkách a veľmi ťažko e, vyvodzovať nejaké závery alebo odhadnúť, akou cestou sa to bude ďalej e, vyvíjať. Ďakujem, to je, ďakujem pekne, to je všetko v tejto chvíli. Je passe la parole aux autres acteurs. Teraz dám slovo ďalšiemu pozvanému. Nech sa páči. Pán Plato. We answer two questions, or yeah. maybe it is better. Mm. donc d'abord. No? Par, euh, si vous parlez okay. dans le micro, j'ai la traduction parce que. No, I, I will be very short because what I think is probably important to listen to your question. Hmm? Oh, it's not. Yes, I, I want to be very... Áno, ja budem veľmi stručný, pretože asi by bolo dôležitejšie vypočuť si vaše otázky. A potom zodpovedať. Myslím si, že zaberanie pôdy je, nielen kritická vec, pretože naozaj sa to rozširuje veľmi rýchlo a nie je iba to, že sa to šíri veľmi rýchle, ale deje sa to veľmi rýchlo v niektorých konkrétnych územiach. Čiže nie je to až také nejaké extra rozšírené, že by to bolo všade, ale je to niekde v konkrétnych územiach a tam sa to veľmi rýchlo šíri. Doteraz sa venuje hlavne pozornosť e, e zaberaniu pôdy s veľkými firmami v rozvojových krajinách. E, Zatiaľ sme nevenovali dostatočnú pozornosť e, týmto krajinách, aj keď vieme, že sa deje aj v rámci samotných krajín, e, že ich vlastné e, firmy takisto zaberajú pôdu, čiže nejde iba o nadnárodné spoločnosti, ale takže toto sú moje otázky. Potom ďalšia jedna vec. Ďalšia vec, ktorú by som chcel uvieť, že momentálne, keď tu diskutujeme, a naozaj to je keď sa pozriete na literatúru, o čom sa teda píše, stále sa to sa používa vždycky kondicionál, teda podmienujúci spôsob, čiže nemáme dostatočné údaje a fakty, čiže dostatočne nevieme presne, čo sa deje v teréne a nevieme to preto, pretože nemáme dostatok systematických štúdií k dispozícii, ktoré by mohli presne vyhodnotiť, aký je dopad rôznych projektov, E, za, za niekoľko rokov. Tak keď môžete povedať, že môžeme počkať na výsledok našich projektov, ale čo je z varovňujúce, aspoň asi tak myslím, je, že vieme aspoň toľko, že kontrakty, ktoré boli dostupné, sú mimoriadne krátkodobé a nedostatočne presné a práve to je to, čo je varovné pre budúcnosť. Pretože keď sa pozriete na tieto zmluvy, na tieto dohody, ktoré sú k dispozícii, nájdete, že napríklad provízie alebo ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany e, pôdy, sú škandalózne, nie sú vonkoncom e, detailné a to sú skôr len nejaké také sľuby. A to je práve to varovné, pretože nie vidíte, že existuje tam nejaká E, možnosť e, v agen, nejakej národnej agentúre alebo národnému orgánu e, donúcovať na medzinárodného investora, aby dodržiavala tie ustanovenia. A to práve by nás malo vlastne upozorňovať na túto situáciu. Ale zároveň nie je pochyb o tom, že E, situácia v oblasti, e, problematická situácia je s odpadom v polnohospodárstve a obrovský problém nedostatočne využitých zdrojov, ktoré si vyžadujú riešenie a musíme, e, vždy sú tu kľúčové otázky, prečo ste nechali Líbičanov, prečo ste nechali Číňanov, prečo ste nechali Saudi, skôr aby neviem čo, hektárov pôdy, ktoré ležali ľadom a naraz sa zrazu e, dostali, prečo ste ich nedonúčili, aby tieto, túto pôdu ležiacu ľadom, nezačali opäť kultivovať. E, to isté bolo otázke malý. Prečo je to tak, že také množstvo hektárov, stovky tisíce hektárov pôdy, ktorá vonkoncom nebola kultivovaná, pretože to nikto nerozvíjal, čo by mala byť vlastne prvá vec e, v oficiálnej pomoci? Prečo je to tak? Prečo je tu taký obrovský plitvanie vodou alebo niekde je obrovské množstvo vody, ktoré spôsobujú problémy, záplavy e, lokálnej vlaky? Prečo táto zatiaľ nevyriešilo? A je to problematické tej vlády, ktorá predávala pôdu na dlhodobé zmluvy zahraničným agentúram s veľmi vágnymi zmluvami, namiesto toho, aby to využila ako svoje vlastné zdroje a podnikla iniciatívu a usmernila e, smer investície práve do týchto oblastí. Myslím si, že tam je ten problém, kde vznik, tam vzniká ten problém. A to platí aj pre Európsku úniu, pretože mnohí z týchto investorov sú európsky investori, i keď to nie sú tí najdôležitejší investori, sú tam iné krajiny, ktoré sú neeurópske, ale aj európske firmy sú v tomto, v tomto biznise zapojené. Takže aj Európska únia tak ako je, keď chce podporovať polnohospodárstvo v chudobných krajinách, napríklad v Afrike, takisto musí vedieť, čo sa deje s, s pôdou. A musí do určitej miery prísť rokovať s jednotlivými národnými vládami z hľadiska ich politiky predaja pôdy. No a ako sa to má diať, o tom môžeme máme diskutovať samozrejme. Týka sa to asi niekoľ, niekoľkých krajín. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo e, poslancom. Nech sa páči pani Keller ako prvá. For this, uh, Ďakujem za túto prezentáciu. Myslím, že veľmi zaujímavé štúdie. Pretože táto otázka vlastníctva pôdy e, a ako pomáha rozvoju, o tomto sme už v tomto výbore hovorili x krát aj v správe sa to uvádza. Myslím, si, že takisto sa tu hovorilo aj v prospech tohto argumentu, že vlastníctvo pôdy vytvára väčšiu motiváciu pre investície. Skoro, že tu nie je pán Deva momentálne. Ale ja som si istá, že ste si pozreli jeho správu aj ostatných, pretože je veľmi dôležité, že nie sú vlastne žiadne dôkazy, Všetko to vyzerá ako veľmi logické a dáva to zmysel, keď, osobitne keď pochádzate z našich krajín, s našou kultúrou, ale myslím si, že dôležité je vidieť nejaký dôkaz, lebo možno, že to tak napokon nie je, ako to my vidíme, alebo my si myslíme, že to je. Takže to je tá jedna z dôležitejších vecí, ktorú si odnášam z vašej správy. A určite ja by som asi bola kritickejšia aj v prospech tohto argumentu budúcnosti, teda prospech e, vlastníctva pôdy. A potom o zbytok správy, čo sa týka mechanizmu medzinárodných vlád, tak tam sa mi páči, e, páči vec, kde vy hovoríte o nezávislých princípoch, ktoré my máme, ale zároveň v odporúčaniach hovoríte, že mali by byť posilnené tak som sa chcela spýtať, že keď kritizujete, že tieto nezáväzné dohody sú akože slabé, pretože v zásade sú nezáväzné, máte predstavu o nejakej lepšej opcii, nejakého záväzného mechanizmu? Niečo, čo by aj mohlo niekam niečo posunúť e, aj na úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátov? Čo by sa teda dalo robiť v tom záväznom mysle slova, aby niektoré firmy, ktoré kupujú pôdu, eh, ktoré sú buď európskymi, alebo čiastočne vlast, v vlastníctve európskych firiem, eh, či, či by to bolo dobre, ako by si to teda predstavujete, také záväzné pravidla. A takisto ste povedali, že neveľa vieme o dôsledkoch či dopade. No to som sa chcela spýtať, že vieme presne, že čo ja viem, koľko pracovných miest by to vytvorilo? na miestnej úrovni napríklad. Potom ďalšia otázka, ktorú mám v e, oblasti transferu technológií. My tu stále o tom hovoríme a my tu v našich krajinách chceme spôsobiť aké sú zelenú revolúciu, aby sme uplatňovali a využívali najnovšiu technológiu, ale uh, ja sa neviem, ako by to mohlo fungovať, lebo keď budete mať firmu, ktorá si získa nejakú pôdu, tak ona si využije, ona si tu, tie technológie priniesie len na tú svoju pôdu, ale akým spôsobom to bude potom pôsobiť na, tých, na tých ostatných, na tých susedných, tí to budú mať odkiaľ. Ďakujem. Nech sa páči. Pán Gerenc má slovo. Rád by som poďakoval rečníkom, že sa vyjadrili k tejto veľmi aktuálnej téme a mňa zaujíma politická otázka. Čo môžeme urobiť z oči voči tomuto fenoménu? A aby sme mohli zadefinovať nejakú aspoň malú odpoveď a potrebujeme základné prvky, vy ste ich vo svojej prezentácii aj spomenuli, kto teda nadobúda tú pôdu, kto ju kupuje a tam treba v metodológii rozlišovať medzi inštitucionálnym nadobúdateľom a súkromným nákupcom. Či sú štáty, ktorých jasná za úmyselná politika je nakupovať disponibilnú pôdu v rozvojových krajinách. Ak je tomu tak, tak treba vytvoriť určité partnerstvo a tam je aj úloha možná úloha Európskej únie na vytvorenie takejto podmienenosti v rozvojových krajinách. Ja si myslím, že váha únia je, únie je taká, že by sme mali využiť túto stopu, ísť po nej a nájsť riešenie problému. Ak je to zámerná politika určitých štátov, tak to môže byť aj problém pre nás a mali by sme sa mu venovať a mohli by sme položiť Európskej komisii otázku, či je dostatočne o tom informovaná. A potom druhá kategória nadobúdateľov, súkromní nákupcovia, ktorí pôsobia v priestore, kde nie sú pravidlá, robia to, čo chcú, a nezodpovedajú sa ani e, krajinám svojho pôvodu, ani v krajine, kde nadobúdajú e, tú pôdu. V tom poslednom prípade to súvisí vlastne s tým, že obvykle v takýchto krajinách aplikácia legislatívy alebo vláda je veľmi slabá a dokonca niektoré európske krajiny ešte donedávna praktikovali zámernú politiku rezervovať ich pôdu len pre štátnych občanov. V tomto napríklad má Francúzsko veľmi striktnú politiku. Neviem, či to ešte platí aj dnes, ale v každom prípade tento model by mohol byť dobrým zdrojom informácie a inšpirácie pre rozvojové krajiny, ak chcú sa starať o to, aby ich farmári alebo ich poľnohospodári, ktorí často predstavujú aj polovicu ich obyvateľstva, aby mali pracovný nástroj, aby mali pôdu, na ktorej pracovať. Neviem ja osobne, čo by sme mohli my konkrétne urobiť, preto som E, poč, bol tam veľa e, vecí a povedali sme, je treba, bolo by potrebné a tak ďalej. Ale ako, ako prakticky by sme to mali urobiť? Neviem, či nejaká myšlienka kódexu správania pre ten súkromný sektor, či by to bolo originálne, aplikovateľné. Ale minimálne toto by sme mali urobiť, takýto kódex správania sa ale má určite takýto kódex veľmi minimálny dopad. Napríklad taký podobný kódex na úrovni OSN, ktorý nutí spoločnosti, ktoré e, pôsobia v určitej oblasti, tak v určitom počte rokov musia dostatočne transparentne, transparentne pôsobiť v rozvojových krajinách. Je to minimálne, no, relatívne to aplikujú, ale potrebujeme skutočne, aby sme mali reálny vplyv na túto situáciu, nejak ju ovplyvnili. Ak hoci nie sme schopní zatiaľ navrhnúť niečo konkrétne, ale ak chceme naozaj jediný, kto je schopný niečo urobiť, tak to je Európska únia. Euh, ak chceme zabezpečiť rešpektovanie určitých hodnôt, lebo určite takéto hodnoty nebude zavádzať Čína, Takže ja si myslím, že Európska únia má obrovskú zodpovednosť. No, neviem, či za ten krátky čas, ktorý máme dnes na dnešnej schôdzi, či sa nám podarí nájsť nejaké to riešenie, ale minimálne treba mať politickú vôľu venovať sa tejto otázke, vytvoriť akúsi metodológiu a postupovať tak, aby tí, ktorí sú proti našim eh, názorom, aby si minimálne uvedomili, že treba uchovať pracovné nástroje alebo proste pre tých plnohospodárov, ktorí tam žijú. Dostatočná politická reakcia našich členských štátov a ani európsky inštitucionálny systém, neviem, či všetci si dostatočne uvedomujú tento problém a túto hrozbu aj FAO robila nejaké štúdie, ale neviem, či si to všetci dostatočne uvedomujú, aký je to vážny problém v rozvojovej oblasti. Nehovoriac o VTO alebo o Medzinárodnej organizácii práce. A ak my neprídeme s iniciatívou, tak kto to urobí miesto nás? Ak dovolíte aj ja, by som rada takom konkrétnejšom prípade, aká je situácia na Haiti. Videli sme, že tam boli problémy s vlastníctvom pôdy, e, že nebolo možné tie ruiny e, odstrániť, pretože bol problém s vlastníctvom pôdy, lebo tam neexistoval žiadny kataster nehnuteľnosti. Záviselo to o dobrej vôle, či už od prezidenta, alebo lebo jedenkrát tá pôda vlastnila niekomu, patrila niekomu, nejakému politikovi a tak ďalej. A Takže aká je situácia na Haiti, pretože to je konkrétny príklad, typický príklad všetkých problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť v prípade katastrálnej evidencie. Levin. Uh, thank you very much and I... Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za moje omeškanie. Nestihla som vaše prezentácie. Preto, ak dovolíte, skôr z mojej strany to budú poznámky na túto tému zaberanie pôdy. Ja som bola dosť zaangažovaná v dohodách o rybolove. EÚ má viaceré také dohody so štátmi tretieho sveta a zrejme je tu veľa spoločných determinantov, ako e, v prípade zaberania pôdy. E, Svetové sociálne fórum zorganizovalo stretnutie, ktoré sa zameralo na dve témy. Zaberanie pôdy, zaberanie morí. Toto je skutočne veľmi ťažká otázka. Viete, ak EÚ e, nemá dohody o rybolove s krajinami 3. štveta, Guinea, Bissau alebo Guinea, e, e, také krajiny, to je, ktoré nemajú žiadne kontrolné mechanizmy pre rybolov, tak sa to úplne vyjme z rúk. Všetky vedecké štúdie potvrdzujú e, e, to, že je potrebné e, regulovať rybolov, aby sme neohrozili morím. No a argument je taký, pokiaľ my nebudeme veci regulovať, niektorí iní to bude robiť, napríklad Čína. Dnes sa ku mne dostala správa o následovnom. Čína mala dohodu s Mauretániou. Bola to dohoda na 25 rokov. Týkalo sa to sprístupnenia 100 tisíc tón rýb ročne. A myslím si, že toto ide v rámec čohokoľvek únosného. E, Čína tvrdí, že prispie, prispieje tým, že sa vybudujú spracovateľské podniky, tým pádom pracovné miesta sa vytvoria v Mauretánii, ale ide o spoločný zdroj. To nie je e, súkromne vlastnené e, v podstate e, ľud aj budúce generácie Mauretánie, ak vôbec niekto vlastnia tieto prírodné zdroje a teraz to vlastne má v rukách Čína. rozbehla sa verejná diskusia, Európsky parlament to podrobuje štúdii a e, je dôležité, aby bola zabezpečená transparentnosť pri takýchto dohodách. E, aj tá iniciatíva musí byť na najvyš transparentná, aby e, firmy publikovali, čo platia a tí príjemcovia dokumentovali, publikovali, čo vlastne dostanú. E, iniciatíva o e, transparentnosti v oblasti rybolovu by bola rozumná vec. Asi by to bolo rozumné aj v prípade zaberania pôdy, pretože by to e, zvýšilo zodpovedný prístup k investíciám do napríklad e, polnohospodárstva, pretože by bolo transparentne publikované, čo sa zaplatilo, čo sa za to e, vyrobilo alebo vypestovalo a tak aj veci sa dajú lepšie kontrolovať. Ďakujem pekne. Najprv dám slovo mm, Európskej komisii, pán Šomen. Ďakujem pekne, pani predsednička. S veľkým záujmom sme si prečítali túto štúdiu, ktorá poukazuje, aká je táto problematika zložitá. Ja si myslím, že štúdia bola vynikajúco urobená. Trochu mi tam chýbala tá oblasť e, pasenia alebo chovu dobytka a potom e, ten ženský rozmer, ale skutočne je to veľmi zložitý problém a Európska komisia sa venuje tomuto problému od roku 2002. Vypracovali sme akéhosi sprievodcu alebo manuál e, v roku 2004 a od roku 2009 sme znovu začali s touto prácou s členskými štátmi. Veľmi úzko spolupracujeme s FAO pre dobrovoľného sprievodcu alebo gajda pre vlastníkov pôdy. A samozrejme je tu problém investícií na jednej strane súkromných, polosúkromných a potom je tu problém vlastníctva pôdy. Ale čo je veľmi dôležité aj vo vašej štúdii a jeden zo záverov je tá bezpečnosť prístupu a to je to najdôležitejšie a na európskej úrovni veľa pracujeme na vlastníctve pôdy. E, je veľmi dobrá vaša štúdia, ale nesmieme zabúdať aj na tie kultúrne aspekty v Afrike. Tam by sme mali ešte pouvažovať a vidieť e, špecifické prípady. Minulý rok sme spustili projekt po dohode s Africkou úniou na rozvoj národných politík pre politiku vlastníctva pôd alebo pôdy, lebo súhlasíme, ak partnerské štáty nebudú zainteresované, tak budeme mať obrovský problém ísť ďalej. A ďalší problém, na ktorom pracujeme, to je zvýšenie povedomia občianskej spoločnosti. Po tejto štúdii a po odporúčaniach, tak ja by som žiadal, sa mi nejak žiada, aby sa riešenia trošku urýchlili. Tento problém je oveľa zložitejší, než si uvedomíme, keď si pozrieme aj históriu Európy a keď sa pozrieme napríklad na Anglicko, a keď si uvedomíme v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, aké boli návrhy, aby pôda bola a polia e, klasifikované ako verejný majetok. E, ako vidíte, aj tu je to dosť komplikované, takže nezabúdajme, že aj Európska komisia sa tejto problematike už dávnejšie venovala, ale musím tu skonštatovať, že okamžite i hneď nenájdeme riešenia. Už sme o tom veľa diskutovali, ale predovšetkým musíme pochopiť a vedieť, čo partnerské štáty, rozvojové krajiny chcú a obyvateľstvo v nich čo chce a potrebuje. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Nech sa páči, dám slovo hosťom, ako chcete. Ďakujem za tie otázky, aj za tie podnety. Myslím, že ilustrujú šírku tejto problematiky. A pokúsim sa neopomenúť žiadnu z tých otázok ani e, podnetov. Prvá otázka hovorila o e, porovnaní záväzných voči nezáväzným mechanizmom. V našej štúdii sme konštatovali, že existujú nezáväzné usmernenia, ale existuje dvoje, dvoje usmernení. E, prvé ERI, to znamená e, e, a potom sú, sú to usmernenia FAO, ktoré sú zamerané vlastne na tie, takéto extenzívne zaberanie pôdy. Zdá sa nám, že tie dobrovoľné usmernenia FAO sú bližšie našim vedeckým zisteniam. Preto by sme odporúčali e, uberať sa cestou týchto FAO usmernení. E, aké odporúčania e, by boli v súvislosti so záväznými mechanizmami. Ja som sa o tom nezmienila v prezentácii. Smernica o biopalivách e, rozoberá mnohé dôležité aspekty. Hovorí sa často, že biopalivá sú tým vynikom za zaberaním pôdy a nová smernica o energetike vôbec nerozoberá rozmer sociálny novej energetickej politiky. Vôbec nehovorí nič o právach lokálnych majiteľov pôdy alebo nejakých menšinových majiteľov. Myslím si, že EÚ práve z tohto hľadiska by mohla vyniesť nové zaujímavé prvky do legislatívy. Ďalej ak e, hovoríme o zameraní sa na európskych investorov, veľmi často sa hovorí o akomsi eh, skladaní účtov európskych podnikov z dôvodu eh, porušovania ľudských práv. Toto je eh, rozpracované, venuje sa tomu pozornosť. Na medzinárodnej úrovni by bolo dobre mať akýsi záväzný legislatívny rámec, ale vieme, že E, počas ostatných dekád bola snaha koncipovať nejaké záväzné pravidlá pre investovanie. Aj napriek tým dlhoročným snahám doposiaľ konštatujeme absenciu takýchto pravidel. V podstate to, čo bolo doposiaľ koncipované, skôr chráni práva investorov a nie práva domácich, ktorí sa nachádzajú na tých pozemkoch. Zrejme záväzná dohoda ohľadom tejto veci na medzinárodnej úrovni. E, tá by asi nič nepriniesla. Je asi dosť nereálne e, uvažovať o tom, že by sa takáto medzinárodná dohoda e, prijala asi vhodným krokom pre UEU, teda jednostranný krok by bolo E, brať na zodpovednosť európske firmy pri ich zaberaní pôdy a investovaní v zahraničí. Ďalšia otázka sa bližšie zaoberala extenzívnym zaberaním pôdy. E, ako som povedala, existujú mnohé dohody v papierovej podobe, ale zatiaľ nebola pretavená do praxe. Štúdia Svetovej banky tvrdí, že len 5 tých dohôd, ktoré síce existujú v papierovej podobe, sa už aj implementovali. To je len 5 z celkového objemu. Celkovo máme veľmi málo dát o tý, tejto situácii a preto veľmi ťažko sa vyvodzujú nejaké závery, aké benefity e, požívajú miestne vlády Eh, my sme, sa, my sme aj odkazovali na mm, medzinárodnú inštitúciu, ktorá sa zaoberala touto otázkou a vypracovala vednú hodnotnú štúdiu. Nechcem zachádzať do detajlov, nájdete to eh, v rámci eh, použitej literatúry v našej štúdii. No a čo sa týka technologického transferu, mnohí dúfajú, že takáto technológia by pomohla modelovať, modelovať situácie, napríklad takéhoto typu, že tí miestni farmári, eh, by, im by bola prenajatá pôda a vlastne tom, tým modelovaním by sa dalo namodelovať, ako by to mohlo fungovať, v akom rozsahu. No a eh, v takýchto intenciách uvažujeme o technologickom transfere Zdá sa, že je to možné, ale či sa to stane realitou, ťažko povedať. Potom tu bola otázka ohľadom toho, či vieme, kto sa stáva nadobúdateľom pôdy, identita tých nadobúdateľov je známa aspoň na tej všeobecnej rovine je, e, e, existujú štúdie, čo sa snažia systematickým spôsobom identifikovať e, vlastníkov. Boli identifikované štyri hlavné skupiny investorov. Poprvé národné vlády, ale to je skôr okrajový druh. Po druhé, sú to fondy, predovšetkým z oblasti Perského zálivu a potom e, sú to štátom vlastnené podniky a potom sú to súkromní investori. To sú štyri hlavné skupiny. Štúdia e, e, Svetovej banky a ďalšie štúdie, ktoré sa snažili kvantifikovať, konštatuje, že je viac súkromných vlastníkov ako štátnych alebo kvázi štátnych vlastníkov. Aká je úloha EÚ v tejto veci? Myslím, že toho som sa už dotkla. Možno môj kolega, pán Plato, povie k tomu si viac. Čo sa týka situácií na Haiti, o tom nemám znalosti. Čo sa týka parity e, rybolovu, zaberania morí a zameraní e, e, vody, myslím si, že veľkým spoločným problémom je nedostatok verejne dostupných informácií malo transparentnosti. E, skutočne všetky štúdie hovoria o tom, že treba publikovať, treba stransparentniť e, nakladanie s pôdou, e, rôzne kúpno, kúpno predajné zmluvy týkajúce sa pôdy. No a potom komisia sa vyjadrila, na Marko toho chcem povedať nasledovné. Myslím, že sme sa zmienili o niektorých tých dokumentoch, o ktorom hovoril aj zástupca komisie. Veľmi sa mi páčia usmernenia týkajúce eh, pozemkovej politiky. Sú veľmi prehľadné, ale pritom eh, netvária sa, že ponúkajú dokonalé riešenie, eh, preberajú otázku kultúrnych tradícií, hovoria o určitej rodovej nerovnosti. E, sú tam podchytené mnohé atribúty. E, jedinú chybu to celé má, že tento dokument nie je veľmi spropagovaný, nie je verejne známy a e, hovorili sme s ľuďmi, ktorí pracujú s týmito témami, aj s pracovnou skupinou na úrovni EÚ, ktorá sa venuje pozemkovým otázkam. A musím povedať, že mm, všetci konštatovali, že tento dokument veľmi hodnotný je veľmi málo známy. Preto by som odporúčala ho spropagovať viac. Zaslúži si to. Yes, thank you for all your well informed. Ďakujem za veľmi dobre informované aj ťažké otázky, ktoré ste mi položili. Dovolte, aby som teda aspoň na nejako reagoval niektoré z nich. Vráťme sa teda späť k tomu otázke vlastníctva pôdy. Čo vlastne dnes vieme? Vieme, že v mnohých chudobných krajinách, e, osobitne v subsahárskej Afrike, sú, existujú neformálne práva nie formálne práva. To znamená, že nemajú žiadne písomné doklady ani žiadne listy vlastníctva. A my vieme, že je veľmi ťažké potom preukázať, že keď chceme uveriť všetky faktory, ktoré do toho môžu e, do toho zasahovať. V podstate tí, ktorí to spracovávajú, tí majú výhodu oproti tým ostatným. E, napríklad príkladom by mohlo byť e, Madagaskar, keď Hada Jacobi pracoval v Svetovej banke, že vlastne keď sa dávajú dokopy investície tam, kde boli udelené vlastnícke práva, tým, ktorí, ale tí, čo nedostali, e, e, ne, neboli rozdielni z hľadiska investícií ani z hľadiska poskytnutým ich peňazí medzi tými, ktorí vlastnili alebo nevlastnili pôdu. A iné štúdie zase ukazujú, poukazujú na to, že keď e, niekto má právo na pôdu a tú pôdu potom z detia deti a podobne, nemá vplyv na také takéto právo. My to všetko dnes už vieme. My sme, eh, po, takisto máme nedávnu štúdiu z strany Ameriky, z eh, Latinskej Ameriky, že keď poskytnite eh, vlastníctvo E, ľuďom a prídete o jednu generáciu neskôr, keď deti zdedili už e, tú, tú pôdu a dom a pozrite sa na situáciu na liste vlastníctva, zistíte, že sú to na nesprávne mená tie listy vlastníctva. Čiže čo vlastne tá nová generácia nepožiadala o aktualizáciu e, poz, pozemkového vlastníctva. A je to jediný dôvod, pretože je to strašne drahé pre nich Čiže keď porovnáte, aký príjem majú z tej pôdy, tak takéto administratívne náklady s e, katastrálnou prácou sú pre nich príliš drahé. Potom ďalšia vec, e, ktorá súvisí s týmto neformálnym systémom, že ľudia zhruba vedia, že koho je tá pôda a koho je ona pôda. A i keď to nie je žiadna bezpečnosť, to nie je ovplyvnené tým formálnym systémom, že ten neformálny systém je lacný, pokiaľ tá tie hodnota zdrojov nie je taká veľká, aby prilákala investora a, štát, a štátny apetít. To je presne tá situácia. A keďže je tu táto zrazu, to povedomie, že nám možno, že bude chýbať e, potraviny, že budeme mať nedostatok energetiky a palív, tak zrazu v mnohých krajinách, e, ktoré začali konať podľa ich rôznych paralelných štátnych firiem, ktoré sú kvázi štátne firmy, začali v podstate ako si zabezpečovať si svoje príjmy a svoju existenciu. A samozrejme zrazu si tieto štáty uvedomili, že tá pôda, ktorá tam bola, bola dobrá len pre nejakých rolníkov, aby tam prežili, tak zrazu zistia, že to je skutočná príležitosť pre štát zarobiť peniaze. A to je práve ten problém. A to je extrémne veľké pokušenie pre štát nevyužiť takúto pôdu a veľmi ľahko je túto pôdu vyvlastniť. Prečo? Pretože štát je vlastne tým vlastníkom skutočným, e, pretože títo rolníci e, sú de facto len akoby nájomcovia tej pôdy, pretože to všetko je štátna pôda podľa zákona. Nož a s týmto vlastne sú tie komunity farmárov a rovolníkov vlastne bez možnosti ochrany. A tu niekde by mali medzinárodné agentúry alebo nejaké organizácie by mali vstúpiť do tohto obrazu, pretože inak sa situácia e, sa ešte zhorší a je to veľmi nerovná situácia. Potom ďalšia vec je, že povedzme e, roz, model, ktorý rozvíjajú Číňania v Afrike a v Brazílii. Možno, že nie je to až taký zlý model. Je to veľmi pekný kontrakt chcete zabezpečiť eh, zásoby, ktoré si ich je málo a na druhej strane bariéry vidíte farmárov, ktorí nemajú technológiu, nemajú peniaze, nemajú eh, fakticky nič. No už a poviete, dobre, keď budeš produkovať po mňa, predaj mi len právo eh, nakladať s tvojou tvoj, svojou žatvou, s tvojim prínosom či výnosom pôdy a my to spracujeme. To sú základné Eh, problémy aj v Afrike, aj v rôznych vzdialných oblastiach v Latinskej Amerike, napríklad v Peruánskej Vysočine, kde v podstate najchudobnejší farmári jednoducho totálne nemajú prístup k technológiám alebo peniazom, k trhom, k ničomu. Pre nich to je veľký problém. Čiže je to dobrý kontrakt No, ale potom sa otázku si položíte, že prečo je to potom problematické a je to vtedy výhodné, kým farmári sú spokojní. To znamená, že keď e, nie sú spokojní, e, môžu e, vlastne od tejto zmluvy odstúpiť. Ale keď sa dostanú kvázi do takého nejakého miestného monopolu, z ktorého nedokážu sa vymaniť, pretože napríklad štát E, prenajal tento pôdu na 99 rokov. Vieme, že tzv. tie prenajmy pôdy e, sú na dlhodobý doby prenájom 49 až 99 rokov. To je dlhá obdobie. A na dve generácie sú vlastne vyházané takýmito zúlami, pretože z toho sa nedá vystúpiť. A práve tu je potrebné monitorovanie a tu práve potrebujete e, transparentnosť, aby sa vedelo, čo sa deje, aby ľudia mohli vyjadriť svoje nespokojnosť a aby bola možná e, náprava. Čiže v určitom mysle, mysle sa, dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať na otázku k ochrane výsledkov práce a pôda by zostala v rukách e, rolníka, ale otázka je, čo je pôda, nejaká zdegradovaná zem. Keď by ste išli do Mali, tak eh, sa pýtate, že prečo sú vždy všetci eh, eh, ohľade. A je to preto, Mali je totálne má zdegradovanú pôdu keď chcete chrániť túto pôdu, to nestačí. Nestačí, musíte do toho investovať, musíte obnoviť e, kultivovanosť tejto pôdy, musíte ju hnojiť a tak ďalej. Európske činenia toto isté robia. Čiže prečo Európska únia nevyužije svoju obrovskú páku, aby sa dostala do tohto obrazu, alebo vstúpila do tohto obrazu, aby kladla otázku napríklad e, vláde Mali? Aj keď vieme, že v podstate celý ich systém ani veľmi porade nefunguje, systém vládny a čo Európska únia nedávno chcela do svojho rozpočtovej politiky pre rozvojovú pomoc E, uviecť určité kondicionality na dosiahnuté výsledky doteraz. A prečo, keď sa to nedá robiť inde, prečo sa to nedá robiť aj tu? A my požujeme, že my tu sme, chceme podporiť malých farmárov, e, ktorí majú mali vlastníkov pôdy za predpokladu, že e, všetko to, čo poviete, že čo urobíte v ich podporu, kde ste urobili dohodu s zahraničnými firmami a kde je možné zabezpečiť ochranu práv týchto malých vlastníkov. A toto samozrejme všetko je možné, len sa to sa musí pripraviť stratégie osobitne v oblasti polnohospodárstva. K Haiti? A do Haiti veľmi veľa neviem, ale z toho, čo som počul, state is again the owner. So the president represents the state. So Takže prezident štátu, keď je tiež v obraze a to je tradičný kastorný systém a neviete, že kto presne je vlastníkom a je to veľmi citlivé na akúkoľvek eh, manipuláciu štátom. Čiže je to systém, ktorý ako keby ako ako si funguje, s tým, že e, s tou podmienkou, že štát sa o nič nestará. No a ako náhle sa ten štát začne starať o pôdu, pretože zistil, že má nejakú hodnotu, tak zrazu je problém ochrany ľudí, ktoré majú len kvázi neformálne práva na túto pôdu. No a potom sú tu tí ľudia, ktorí prídu zo Svetovej banky, ktoré najprv nechcú akceptovať e, e, tie neformálne práva, chcú formálne a vedia, že tie formálne tituly si potrebné len preto, aby ste chránili toho majiteľa pôdy alebo toho, čo teda sa o ňu stará. Teraz vidím, že jednoducho najväčší problém je, ako ochrániť farmára. Myslím si, že Európska únia v tomto má privilegovanú pozíciu, aby konala v tomto kroku. A otázka je, že či sa pohne tým smerom, či nie. Pozrite sa napríklad na Brazíliu. Brazília zablánila tomu, aby sa predávali eh, pôdy, ktorá bola viac ako určitý, určitá veľkosť. Čiže oni nechceli predávať a väčšie územia sa mohli len prenajímať. No ale Brazília nie je ani malý, ani Sierra Leone. A preto si myslím, že my máme ako Európania veľkú úlohu. I think I can stop here. Eh bien, merci beaucoup. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička za túto výmenu názorov. A ideme k nasledujúcemu bodu programu. Voilà, sans perdre de temps, nous a... Nebudeme strácať čas, ideme hneď na ďalší bod programu. Budúce financovanie Európskej únie na obdobie 2014-2020. Minulý rok Európsky parlament vytvoril špeciálny parlamentný výbor, ktorý má vypracovať stanovisko našej inštitúcie pre, inštitúcie pre medziinštitucionálne rokovanie. Minulý mesiac výbor SURE schválil svoju správu a pred dvomi týždňami sa naplne táto, schvála, táto správa schválila. E, išlo, boli tam dvaja kolegovia naši, pán Tis Berman, on tu nie je, a pán Charles Gorens. Potom DV zaslalo túto, toto stanovisko výboru SURE, hoci nezachytili naše pripomienky, v každom prípade je tam kapitola o rozvoji. Vzhľadom na význam rokovaní o budúcom finančnom rámci a bude to publikované 30. júna. Rozhodli sme sa zorganizovať novú výmenu názorov dnes o výsledkoch práce výboru SURE, hlavne v súvislosti s rozvojovými otázkami. Som rada, že je tu spravodajca, aj tieňový spravodajca. Pani Gardy Sábal aj pán Gariga prijali naše pozvanie že sa zúčastnia diskusie. Dám im hneď slovo, hlavne v oblasti, ktorá sa nás týka. A potom dostanú slovo aj naši početní poslanci. A teraz pani Gardy Sábal, nech sa páči. Muchas gracias, presidenta. No se... Ďakujem pekne, pani predsednička. Netrapte sa vyslovovaním môjho priezviska. V tomto parlamente máme všetci bizarné priezviska a vždy máme problémy s ich vyslovovaním. Chcela by som poďakovať výboru DV na to, že nás pozvali, aby sme trochu vysvetlili, akým spôsobom sa rozvíjala práca výboru SURE a aby sme urobili takú krátku výmenu názorov. Predpokladám, že tento parlamentný výbor ako väčšina ostatných výborov a ako väčšina politických skupín nie sme 100% spokojní s touto správou, ale je jasné, že jedným z cieľov bolo, aby sme mali správu, ktorá sa dá väčšinovo podporiť v parlamente a tak aj parlamentné výbory svojimi stanoviskami, aj politické skupiny sme museli pristúpiť k určitým kompromisom a nechať bokom nejaké požiadavky, aby sme dosiahli všeobecnú dohodu. Výbor SURE, ktorý zaslal výbor DEVE, opravuje sa rečnička zaslal stanovisko výboru SURE. Samozrejme, síce všetci, všetky požiadavky neboli zachytené, ale v každom prípade, prípade nesmieme zabúdať, že naša správa bola taká všeobecná. My sme tam chceli stanoviť strategické línie, ktorým smerom sme chceli ísť. A preto nešlo o správu, ktorá by zachádzala do detajlov a ani nešlo o správu, E, ktorá by sa venovala kompetenciám, ktoré e, sú iné než tie, ktoré spadajú priamo do finančných perspektív. Bohužiaľ, ani tie témy, ktorými sa ja zaoberám ako spravodajkňa, ani tie neboli v tej správe, takže aj tak dúfam, že väčšina alebo hlavné požiadavky aj tohto parlamentného výboru boli zachytené, ako uvidíme v diskusii. Uvidím teda, či sa milím alebo nie. A priamo k veci. Malé rezume tejto správy. Čo vlastne hovoríme, pokiaľ ide o rozvoj, ale aj vo všeobecnosti v kapitole 4 globálnej Európy, že máme chronický deficit vo financovaní je deficit vo financovaní všeobecne pre finančnú perspektívu výhľad, ale hlavne v kapitole 4, ktorá súvisí s Európou ako globálnym aktérom. Tam máme chronický a znepokojivý deficit vo financovaní. Tiež konštatujeme, že je veľký problém flexibility v rámci rozpočtu a hlavne v rade. Nie, že by nebol nástroj flexibility, ale pretože rada ich nechci, nikdy nechce tento nástroj aplikovať a to je veľmi vážne, keď si uvedomíme, aké problémy rieši tento výbor pretože nedá sa potom naplánovať, tu nie je možné naplánovať akúkoľvek udalosť, či už krízu, prírodnú katastrofu v rozvojových krajinách. Samozrejme, že to sa nedá naplánovať a preto žiadame aj Európsku komisiu, aj radu, aby správne používali nástroje flexibility, ktoré máme k dispozícii, ale oni ich nikdy nechcú používať. A nie len, že žiadame viacej peňazí, ale aj viacej marži, teda peniaze, ktoré nie sú rozpočtované a vy v tom momente, keď sú potrebné, tak aby sa uvoľnili. To je všeobecný charakter našich požiadaviek. V prípade boja proti chudobe tam tiež žiadame vlastne rok 2015 je za rohom a miléniové ciele sa nesplnia, ak nedáme to, čo treba dať a v tomto prípade sú to peniaze. A naďalej chceme splniť ten cieľ 0,7 HDP na rozvojovú pomoc a preto žiadame od komisie viacej financií, aby sme splnili ciele ktoré si nestanovil Európsky parlament, ale ciele, ktoré boli zadefinované v Rade aj v komisii, teda 27 členských štátov ich zadefinovalo. A tieto finančné záväzky e, v súvislosti s kodanským a kankunským rokovaním chceme, aby v rozpočte bol aj Európsky rozvojový fond, aby bol rozpočtovaný. To je naša veľká požiadavka, aj historická požiadavka Európskeho parlamentu a vášho výboru. Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa ekonomiky, tak žiadame od komisie, aby použila alternatívne schémy rozvoja pre tieto krajiny a aby adaptovala svoje politiky a žiadame, aby preštudovali možnosť spustiť do praxe nový nástroj, aby tento nástroj mohol slúžiť vzájomným záujmom v našich krajinách. Či už ide o humanitárnu pomoc, zdôrazňujeme význam humanitárnej pomoci a znovu žiadame dostatočné financovanie v tejto položke. A neustále vlastne opakujeme v tej našej správe, aké sú dôležité politiky, ktoré robíme v Európskom parlamente a že zdôrazňujeme, že financie, ktoré sa uvoľňujú na tieto politiky, nie sú dostatočné. A záverom k tým finančným nástrojom museli sme byť konkrétnejší, než by sa nám bolo bývalo páčilo. A viem, že stanovisko výboru DV sa zaoberalo aj inými témami. A pokiaľ ide o vlastné zdroje a o finančné transakcie, nehovoríme konkrétne o tom, že tieto peniaze musia ísť špecificky na miléniové ciele alebo na rozvojovú pomoc, ale je jasné, že ak Európsky parlament a EÚ vyberie viacej peňazí, teda má viacej príjmov, tak logicky viacej peňazí môže ísť na rozvojovú politiku a mohla by ísť, mohli by ísť tieto peniaze aj na iné politiky. Ale ak by boli voľné tieto financie, tak by išli na rozvojovú politiku. Ale cieľom tejto správy je získať viacej peňazí pre všeobecné politiky. A teda aj pre vašu politiku, pre rozvojovú politiku. Dobre, nebudem zachádzať do väčších detajlov. Neviem, či niekto má nejakú špecifickú otázku a ak príde spravodajca, tak samozrejme aj jemu budeme môcť položiť otázky. Je passe la parole à monsieur Görens. Dávam slovo pánovi Görensovi. Merci, euh, je voudrais... Ďakujem. K tej poslednej vete predrečníčky ja neviem, teda pán Tisberman tu nie je, tak nie som asi e, schopný ho nahradiť, pretože pán Persman je nenahraditeľný, ale budem sa snažiť aspoň nejak zasuplovať. Ak zachytíte moje slova tak, ako som ich povedala, aby som moje delegovanie, moje funkcie, aby sa to nekomplikovalo, Spôsob, ako stanovisko DV bolo spracované vo výbore Suren, tak mohlo to dopadnúť aj horšie, ale v každom prípade je to tam zachytené. Niektoré časti, niektoré požiadavky nie. Rád by som pripomenul, že stanoviska jednotlivých parlamentných výborov, tak ako neboli zachytené. Nešlo o žiadne diskriminačné opatrenie na náš úkor. Bolo to všeobecné opatrenie, ktoré výbor Sure aplikovala. Ja som náhradníkom inak v tom výbore. Text zachytáva niektoré myšlienky, ktoré sme už predtým uverejnili. Myslím predovšetkým na viazané prostriedky, miléniové ciele pre rozvoj. To je všetko v texte e, rozpočtovanie fondu Solidarity E, parížské vyhlásenie a významný bod pre nás, a ktorý sme tu ako prvý spomenuli v parlamente, princíp dodatkovosti fondov, ktoré sú udelené v prípade zmierenia dôsledkov klimatických zmien v rozvojových krajinách. A toto by malo ísť do fondu, ktorý sa nazval managing fondu eh, dopadov klimatických zmien a my sme túto otázku spomenuli v prípade krajín rozvíjajúcich sa ekonomík. A bolo to zachytené v texte. A možnosť eh, transferu financií z rôznych položiek v prípade, že financie nie sú minuté. Ja teda konštatujem, že nemôžeme povedať, že by naše požiadavky neboli eh, vypočuté a zachytené v texte. Jeden bod, ktorý súvisí s diskusiou, ktorú sme práve mali, humanitárna pomoc, ako chápeme prírodné katastrofy, ktoré sú čím ďalej tým početnejšie. Únia musí byť schopná reagovať v takýchto prípadoch a nastojili sme na tom, že je potrebné, aby humanitárna pomoc bola neutrálna, hoci neutralita neviem, či je najvhodnejší termín, aby som povedala, aby sme boli nestranní. Nezabúdajme na takých diktátorov. Samozrejme, áno, máme takých diktátorov ako Kadáfi, ale v prípade humanitárnej pomoci by sme mali byť nestranní, ale musíme samozrejme v rámci humanitárnej pomoci pomôcť e, ľudu. A teda to sa snažím nejak zachytiť aj Eh, aj v mojich slovách, teda tá nestrannosť. Bolo by dobre, keby sme išli týmto smerom. Ďalšia všeobecná úvaha. Segmentácia politík. aby politici postupovali tak, aby e, sa problémy riešili v celku, globálne a koherentne. To sú myšlienky, ktoré sú dôležité. Dobre, urobím to ešte raz. Rozpočtovanie EFD, teda Európskeho fondu pre rozvoj. A ešte sme mali stretnutie s výborom pre rozpočet 13.30 a pán Lamasur nastil na tomto bode a konštatoval predovšetkým, že existuje také všeobecné pokušenie členských štátov praktizovať politiku mimo rozpočtu a čo tým vlastne chápu že by šla politika mimo rozpočtu. Napríklad pokiaľ ide o ten fond zmierenia dopadov klimatických zmien. A je viacero príkladov, napríklad európsky, tento Európsky fond je toho príkladom, takže ten štatút toho Európskeho fondu pre rozvoj by bol iný, keby bol začlenený do všeobecného rozpočtu EÚ. To je to podstatné. Nič nového, objavného nie je v tom, čo som práve povedal. A váhám medzi tým, či by som to za, e, o, označil, či sú to banálne alebo originálne myšlienky. aj keď by tieto myšlienky boli originálne, rád by som použil definíciu jednej originálnej myšlienky. No, čo je to vlastne originálna myšlienka? Je banálna myšlienka, ale my sme ju ako prvý vyjadrili. Takže chceme aplikovať nejakú správnu metódu a očakávame, že na konci tí, ktorí sú zodpovední, tí politici, tak nás vypočujú. A ak nebudeme my nástojiť na tom, aby Európsky fond pre rozvoj bol rozpočtovaný, tak rada to určite neurobí. A preto by som poďakoval zástupkyni výboru SURE za ich prácu. Myslím, že sme približne na rovnakej vlnovej dĺžke. No a ešte záverom Myslím, že by sme sa mali tešiť z toho, že rozvojová spolupráca, akú má podporu v takých výboroch, ako je rozpočet alebo SURE. A to na úvod nebolo až také jasné. A musíme sa potešiť, že máme spoločné názory na takúto významnú časť našej politiky. Ďakujem. Máme ešte 8 minút a teraz dám slovo pani Keller a potom Európskej komisii. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dúfam, že e, to, čo odprezentujem, bude kritickejšie, e, možno e, budem ambicioznejšia v tejto oblasti, možno až príliš ambiciozná. Ja mám pocit, že žiaden z našich pozmeňujúcich návrhov nebol e, akceptovaný. Máme kapitolu ohľadom rozvoja v správe ŠURE, áno, hovorí sa tomu 0,7% a tak ďalej a tak ďalej, ale zostáva to na všeobecnej rovine. Nepotrebujete stanovisko špecializovaného výboru, e, ak v tejto štúdii je to isté ako e, vo všetkom, čo sa publikovalo predtým No a zdá sa, že ani ďalšie výbory e, neúspeli v presadení, v presadení svojich, poz, po, svojich poznatkov, svojich požiadaviek. Pre, pre nás ako výbory stanoviska sú najdôležitejším nástrojom pre presadzovanie práve v tej oblasti rozvoja e, prostredníctvom e, správ INTE alebo e, správ týkajúca sa rybolovu. Jednoducho výsledok je taký, že tie naše návrhy nie sú akceptované, sú ignorované. No a celkovo platí to, že stanovisko je veľmi dôležitý nástroj, pretože má to váhu. Za tými stanoviskami predsa stojí názor celého, celej skupiny, celého výboru. No a v tomto vidím veľký problém pretože e, nedarí sa nám realizovať našu ambíciu byť politicky koherentný. A e, vlastne tento nástroj stanovisk naráža na veľmi úzke mantinely. Neviem, čo sa s tým dá urobiť, ale ak nedokážeme efektívne a účinne používať tento nástroj stanovisk, tak už neviem, čo nám zostáva. Asi by sme mali e, Mm, urobiť nejaký štrajk. Tá forma štrajku by bola taká, že budeme odmietať vyrábať stanoviská. Neviem, či by tým niečo dosiahli. A čo sa týka viacročného finančného rámca, jednoducho máme to, musíme si na to zvyknúť a, a treba venovať pozornosť aj detálnym návrhom, ktoré čoskoro skoro zídu z pera komisie. Tomu treba venovať veľkú pozornosť. Nestačí obmedziť svoju pozornosť len na okruh 4, ale treba venovať pozornosť aj ďalším oblastiam, ktoré veľmi často zasahujú do rozvoja, napríklad rozvoj Libe, Libe alebo, e, pardon, rozpočet Libe alebo rozpočet na polnohospodárstvo. To sú veci, ktoré e, majú dosah aj na tú našu oblasť rozvoja. Oui, donc avant de passer la parole à la... Skôr než dám slovo Európskej komisii, je pravda, že udelím si ja takto slovo. Je pravda, že v finále je dobré, ale že tu súhlasím s pani Keller, že je e, smutné, že jednoducho tie naše stanoviská neboli zachytené a trochu je smutné. No dobre, ja súhlasím, musíme považovať nad tým, ako dosiahnuť, aby naša práca bola zachytená a nie je normálne predsa takto stále pokračovať, že tu budem ako také jahňatka, len stále niečo robiť a niekto si nás nevšimne. No dobre, a teraz dám slovo pánovi Atlantovi z Európskej komisie. Európska komisia súhlasí s odporúčaniami tejto správy, je veľmi dobrá. Nie je možno vo všetkých bodoch, ale v každom prípade je veľmi rozumná a veľmi dobre zadefinovaná. Aké sú princípy, ktoré by mali viesť k revízii nástrojov spolupráce a komisia v súčasnosti spúšťa na základe týchto princípov revíziu súčasného nástroja aj vytvorenie nových nástrojov. Niekoľko princípov, ktoré spomenuli niektorí predrečníci. Poprvé, čo je podľa nás dôležité, je, aby sme zachovali jednotu rubriky 4 aby EÚ aj komisia boli schopní odpovedať na výzvy na základe Lisabonskej zmluvy. A druhý princíp, to je princíp tej dodatkovosti zdrojov a to zdieľame tento názor a že je potrebné, aby bola veľmi úzká korelácia medzi všetkými novými prioritami a všetkými zodpovedajúcimi zdrojmi, aby sme neohrozili už existujúce programovanie viacročné programovanie priorit, ktoré už teda je stanovené. Boj proti chudobe, áno, to je rozhodujúci bod, to je základ väčšiny súčasných nástrojov a ten treba potvrdiť rovnako ako cieľ 0,7%, 0,7%, eh, aby členské štáty uchovali tento cieľ. A zároveň sa snažíme byť realistickí Eh, vzhľadom na ten dlhodobý horizont 2014-2020, potom účinnosť pomoci, parížské vyhlásenie, AKRA a aj koniec tohto roka nové vyhlásenie. Aj tam musíme byť realisticky, všetko nedosiahneme, ale v každom prípade sme to um, začlenili do definície súčasných aj nových nástrojov a ich revízie pokiaľ ide o princíp účinnosti a spoločné programovanie s členskými štátmi, urobíme konkrétny návrh. Úplne zdieľame názor, pokiaľ ide o zodpovednosť únie so susedskými oblastiami a predovšetkým, pokiaľ ide o strategickú prioritu, na prechod k demokracii v týchto krajinách. A tam eh, sa musí posilniť aj tá priorita rešpektovania ľudských práv. A pridaná hodnota EÚ súhlasíme so správou. Dokázalo sa to v tých susedských vzťahoch aj v krajinách rozšírenia. A tiež súhlasíme s tým, že vyhodnotenie dopadu akcií spoločenstva by nemal byť len kvantitatívny, ale aj politický. Napríklad, pokiaľ ide o mier, stabilitu, sloboda pohybu a tak ďalej, nestačí robiť len tie kvantitatívne vyhodnotenia, ale predovšetkým kvalitatívne hodnotenie našich politík. A záverom, Komisia úplne podporuje stanovisko tejto správy, že treba zvýšiť flexibilitu rozpočtu aj predrečníci to zdôraznili, takže, takže flexibilita medzi jednotlivými položkami, aby tie služby pre vonkajšiu činnosť eh, neniesli tú hlavnú ťarchu v prípade veľkých kríz, eh, katastrof, napríklad migračné toky a podobne. To sa týka, teda to sa týka aj vnútorných politík. A potom, pokiaľ ide o tú rubriku 4 a tie vnútorné, vnútornú flexibility, tam musíme vychádzať z toho, aby to bolo aj predvídateľné a aby sme to vedeli správne aplikovať aj v tej vnútornej flexibilite nástrojov, napríklad nástroje EPA, kde bol naprogramovaný určitý objem prostriedkov. A to by sa mohlo robiť napríklad tým, že určité objemy prostriedkov by sa presunuli z jednoho miesta na druhé v prípade, e, že by neboli postačujúce. A ešte, no mám 30 sekúnd, no dobre, nástroj partnerstva pre rozvíjajúce sa ekonomiky, aj to berieme do úvahy pri definovaní nových nástrojov bude mať oveľa širšiu základňu a základ, ako je to teraz. A je to tiež priorita, ktorá bola e, začlenená do súčasnej revízie nástrojov. Pán Görens, veľmi stručne. Ale som trošku Nesúhlasím s tým, čo bola Franciska Keller. Ja si myslím, že väčšina požiadaviek bolo, boli začlenených. Boli sme možno tak nepriamo vypočutí a to podstatné, čo sme žiadali a čo sme tematizovali za posledné roky, tak to bolo zachytené. Nechcel by som tu robiť nejaký štrajk. A na druhej strane by som súhlasil, ale mám pocit, že už sme v štrajku, pretože ste tu len vy, pani predsednička Franciska a ja. Takže ostatní si už vzali k srdcu slova pani Keller a už štrajkujú. No, ale my sme hovorcovia, hovorí pani predsednička. Dobre, žiadame napravo, naľavo, nové práva, kompetencie a kontroly, ale musíme ich aj prebrať tie práva, musíme byť zodpovední a musíme byť prítomní. Madame Carvajal, euh, vous voulez conclure Nech sa páči na záver. Len minútu. Ako povedal predrečník, v správe sme zachytili strategické línie a veľké priority a veľké požiadavky tejto, tohto výboru je pravda, že stanoviska sme nepridali k tej správe. A ak sa pýtate na to, či stanoviska majú nejaký význam, no samozrejme, že majú význam, pretože Tie požiadavky sú zachytené v texte. Francesca Keller urobila takú poznámku, že sa nebrali do úvahy pozmenujúce návrhy. Bolo ich asi 1040, všetky sme preštudovali, snažili sme sa väčšinu z nich zachytiť a spojiť, samozrejme do takých kompromisov, tie, ktoré išli rovnakým smerom zahlasovali sa, samozrejme niektoré sa nedali odhlasovať, pretože ich väčšina nepodporila. A aj našej politickej skupine sa stalo to isté a ja osobne som predložila pozmenujúce návrhy, ktoré neprešli jednoducho. Tak toto funguje v parlamentných výboroch na plene a nedá sa nič robiť. Ja som bola tiež veľmi ambiciozná, ale ako som už povedala úvodom, táto správa sa snažila dosiahnuť konsenzus všetkých politických strán, dosiahla konsenzus EPP, socialistov, liberálov a tak ďalej. Ja si myslím, že to by sme mohli byť spokojní. Ďakujem, ja končím schôdzu a budeme pokračovať zajtra o 10.00 e, v tejto istej sále a koordinátori začínajú o 9.00. Ešte vám želám pekný zvyšok večera.